Okay, colleagues, I think we're going to make a start. Dobrý deň, kolegovia kolegyne. Myslím, že musíme začať, takže poprosím vás, usaďte sa. Sme v tejto miestnosti, je to trochu ďalej ako zvyčajne, vždy sme v inej budove, ale môžeme sa teraz pokúsiť, teda, aby sme začali, pretože máme tu aj Jean Lambertu, hostia, a bude vlastne hovoriť o tej prvej téme. Takže prvé, bod číslo 1, prijatie programu. Môžeme prijať program tak, ako je to prezentované. Nebolo tu žiadne oznámenie pozmeňujúcich návrhov. Dobre, ďakujem. Pokiaľ ide o bod 2 oznámenia predsedu, prvý je 10. 11. júla Európska komisia a výbor regionu organizujú stretnutie k decentralizovanej spolupráci. Bude tu 600 účastníkov e, z Európskej únie, Afriky a AKT krajín a téma je e, udržateľné ciele, úloha regionálnych aktérov. Ako sme už hovorili, je to implementovanie e, tých jednotlivých cieľov a koncenzov, takže program pre Asizi je, sa ešte pripraví počas rozhovora, ktokoľvek chce prísť, tak vás vítame. Takisto chcem informovať, že budúci týždeň v Štrasburgu máme zasadnutie výboru. Nebolo to pôvodne naplánované, bolo to doplnené z pondelka o 8, buď na pondelok o 8. Budú tu dôležité hlasovania, pokiaľ ide o FSD. Vychádzame z toho, teda, že ten trialog dnes dobre dopadne. Takisto aj pokiaľ ide o vytváranie kapacít pre bezpečnosť a rozvoj. Tu budú teda hlasovania. Takisto máte program ktorý dostanete neskôr a bude to v budove Winston Churchill o 8. pondelok večer. Pardon, takže výbor začne o 7.30. Výbor začne o 7.30 a potom o 8.00 vlastne budeme mať hlasovania. Máme tu dve odlišné hlasovania, na spoločnej spoločné zasadnutie s výborom pre zahraničné záležitosti a pre rozpočet a potom už iba náš výbor a budeme v tej istej miestnosti a, a začíname o 7.30, teda nie o 8. Dostanete ešte o tom informáciu. Potom máme bod číslo 3, schválenie zápisnice. Máte zápisnice 25. a 26. januára, 24. 25. apríla, 3. mája. Nejaké pripomienky nahlaste sekretariátu pred koncom zasadnutia. Ak nie sú pripomienky, tak sú takto schválené. Bod číslo 4, pokiaľ ide zasadnutie koordinátora zápisnice, máte rozhodnutie z 13. 30. maja. Ak nie sú žiadne pripomienky do konca zasadnutia, tak to budeme považovať za prijaté. Ďakujem. Bod číslo 5. Európska komisia sú nejaké oznámenia? Kde je tu komisia? Taká veľká miestnosť. Je tu nejaké oznámenie zo strany komisie? Nie je v poriadku. Chcel by som pripomenúť koordinátorom, že sa stretneme ráno o 8 na raňajky a dáte cez sekretariat sa informujte teda, alebo dajte sekretariatu na vedomie, že kto príde a kto nepríde. Ďakujem pekne. Teraz môžeme prejsť k bodu číslo 6. Máme tu správu o pozorovateľskej volebnej misii v Gambii. Bolo to 6. apríla. Jean Lambert bola šéfom Európskej parlamentnej delegácie, bude nás informovať, ale chcela by som povedať, že po 22 rokoch rastúceho autoritatívneho vládnutia prezident Jaha Jame bol porazený Adamom Barovom v decembri 2016 a teraz zostane slovo Jean, má oveľa lepšie informácie ako je, takže nech sa páči, máš slovo. Ďakujem pekne. Chcela by som povedať, že hoci sa to už udialo v apríli a už sa to zdá byť veľmi dávno, ale takisto máme vo, mali sme voľby aj v Spojenom kráľovstve, takže ale vrátim sa k týmto do Gambie, tu sú jasné výsledky. Máme jasné výsledky. Šéf volebnej pozorovateľskej misie, to je pán Poš. Ešte nemáme záverečnú správu zo z jeho strany, ale máme krátku správu zo strany parlamentnej misie pozorovateľskej a tam sme mali delegáciu, bolo tam 6 členov zo 6 krajín a 4 politických skupín, Cecil Kienge, ktorá tu je dnes medzi nami. Takže boli sme tam na tú kratšiu časť, 3-4 dní, aby sme sledovali voľby ako také. Ale podarilo sa nám stretnúť sa s volebnou komisiou, s predstaviteľmi občanskej spoločnosti, množstvom politických skupín, politických predstaviteľov, aj kandidátmi vlastne, ktorí boli kandidátmi do prezidentských volieb e, ešte v decembri a bolo to skutočne veľmi zaujímavé e, z tohto pohľadu, tie voľby, pretože čo sa udialo, ako povedala predsednička, bolo tu 22 rokov rastúceho autoritatívneho režimu, počas prezidentovania prezidenta Jameho. A čo mňa zaujímalo je to, že tu boli voľby v decembri, kde bola sedemstranná koalícia, ktorá bola proti nemu a vyhrala tie voľby. Takže nový prezident, pán Barrow, ktorý žil svojho času v Londýne, je v podstate v exíle z krajiny a žil v exíle, tak vyhral v podstate ako kandidát koalície 26 strán, dostal teda veľké množstvo strán a veľké množstvo hlasov, ale máte tu ešte aj tretieho kandidáta, pána Kandeo, ktorý dostal 17 celkových hlasov vo voľbách, takže bolo to neočakávané, e, pokiaľ ide o tie výsledky a keď sa pozriete na všeobecné voľby, Išlo tu o otázku toho, že či koalícia 2016 vôbec prežije a či e, pretlačia vlastne e, v tých svojich volebných okrskoch svojho kandidáta, aj pokiaľ ide o tých členov parlamentu, ktorých ustanovil prezident, alebo či táto koalícia vlastne neprežije, či sa rozpadne a či vlastne budú si navzájom konkurovať. Nakoniec sa nedohodli pokiaľ ide o takú taktick, taktické spojenectvo, ale boli tu viaceré čiastkové dohody v viacerých regiónoch medzi jednotlivými exkoaličnými partnermi a je to taký pocit, že ak by boli mali viac času alebo väčšiu ochotu, tak jednoducho mohli dosiahnuť dohodu, pokiaľ ide o to, o tie sedadla v parlamente, pokiaľ ide o silu tých politických strán ale čo tu teda máme je, že tu máme UDP, ktorá je vlastne strana prezidenta, ktorá je tou najväčšou stranou a preto je, je tu aj pocit, že pravdepodobne by boli dostali viac e, kresiel, ak by tu bola nejaká iná dohoda. Ale v každom prípade e, vlastne byli sa tu proti sebe a je tu rekordný počet kandidátov, pokiaľ ide o voľby v Gambii, 239 kandidátov vrátanie viacerých nezávislých kandidátov, ktorí sa vlastne v jednotlivých okrskoch ako kandidáti uchádzali o post. Pokiaľ ide o volebný systém by tá metóda hlasovania je veľmi zaujímavou, pretože sa tu nevychádza z vytlačených hlasovacích lístkov, vychádza sa tu e, z nejakého bubna pre kandidáta, ktorý je nafarbený vo farbách strany a nezávislý kandidát napríklad má modrý bubon, a tieto nafarbené bubne, bubny, v každom tom bubne na dne máte kúsok trochu piesku, je tam aj zvončok a čo teda ľudia robia, je, že dostanú mramor, dostanú guličku a potom s tou guličkou vlastne hlasujú v prospech toho bubna, toho kandidáta a takýmto spôsobom teda hlasujú. Takže to je dosť taký svojský systém a pokiaľ ide o tých, čo sčítavajú tie hlasy, tam to takisto prebieha veľmi zaujímavé, pretože ako to funguje? Funguje to tak, že každý z tých bubnov, tam sa odstránia tie bezpečnostné veka, potom sa prevrátia tie bubny, ten piesok sa vysype a potom tie guličky sa spočítajú v takej sieti, tá, zabe, tá má kapacitu 200 tých guličiek, každý sa na to teda pozrie, predstaviteľa politických strán sa na to pozrú, takisto predstaviteľa občianskej spoločnosti a vlastne čo tam vidíte je úplne zrejme, že či tam je 200 hlasov, 200 hlasov áno alebo nie, tak potom sa to dá zase späť do bubna a zvyšok takisto sa takýmto spôsobom z toho bubna vysype, takže to je veľmi rýchla sčítavacia metóda v prípade teda, že nestratíte tie guličky ale ak by ste aj e, stratili, tak v podstate sa to dá ešte spočítať, pretože tie čísla sú jasné a spočítalo sa to veľmi dopredu, je to veľmi transparentný, fungujúci, jasný systém, predovšetkým pokiaľ ide o takú krajinu, ktorá v podstate nemá takúto veľkú e, mieru nejako gramotnosti. Mali sme pocit, že sú tu samozrejme problémy, nemôžete hlasovať dvo, dvakrát, nemôžete hlasovať aj keď ľudia žijú vlastne v zahraničí, je tam veľa ľudí, ktorí žijú v zámori a nemôžete takisto hlasovať dopredu, ale predsa v ten deň, kedy sa voľby dejú, tak je to veľmi jasný a transparentný systém, ktorý ľudia rozumejú a poskytne veľmi rýchle výsledky. Takže na rozdiel možno od niektorých volieb, ktoré sme boli, pozorovali už predtým v iných častiach sveta, tak to funguje síce dobre, ale samozrejme treba povedať, že Gambia nemá veľkú populáciu, takže v podstate je tu maximum nejakých, neviem ani presne, aké bolo to číslo, zhruba 800, 800 voličov na hlasovaciu miestnosť a takisto netoľko voličov až prišlo, takže funguje to veľmi dobre v takých krajinách, kde je menšia populácia, kde je veľké množstvo hlasovacích miestností a my ako parlamentný tým sme e, pozorovali zhruba 40 takýchto miestností. Mali sme tri týmy, ja som zostala napríklad v hlavnom meste, ostatní boli zasa v ďalších častiach krajiny, vo vidieckých aj v mestských častiach a máme teda dobrý pocit, ako aj celkový tým, ktorý to spočítava, pokiaľ ide pozorovanie volieb. A pokiaľ ide o ďalšie otázky, ktoré sme tu vlastne riešili, keď sme tam boli. Spomenula som, že tam bol rekordný počet kandidátov, ale nemyslím, že tam bolo veľký počet žien kandidátok. Bolo ich iba 20 celkového počtu, z čoho vlastne 3 boli aj zvolené. Takže je to úplne jasná vec, kde sme to museli spomenúť, pokiaľ ide o volebné strany, že treba v tejto oblasti niečo urobiť. A pokiaľ ide o médiá zasa, tak ako ste aj povedali, išlo tu o utláčajúci režim v minulosti, takže nie sú tu nejaké silné médiá, ale teraz napríklad v Senegále, v susedných krajinách tam už skutočne sa oplatí mať aj korešpondenta. Niektoré krajiny si myslia v Gambii, pretože e, dá sa nájsť takých, dajú sa nájsť takí ľudia, s ktorými sa dá rozprávať. Potom sme sa stretli vlastne aj so štátnym rozhlasom a tí nám skutočne e, vyšli v ústrety, snažili sa všetkým kandidátom zabezpečiť rovnaký časový priestor vo vysielaní, hoci pokiaľ je o kampaň, tá bola relatívne krátka, ťažko sa dalo po krajine cestovať, mali zlé vybavenie, a pokiaľ ide o tie vysielacie týmy, mali skutočne málo vybavenia, urobili všetko, čo sa dalo. Väčšina z tých informácií sa vysiela prostredníctvom rozhlasu na sociálnych médiách. A vývin médií, rozvoj médií bude jedna zo záležitostí, ktoré sa budú pravdepodobne vyvíjať relatívne rýchlo. A pokiaľ ide o výsledky UDP, ako sa očakávalo, to je hlavný víťaz 31 zvolených kandidátov, strany koalície takisto dobre obstáli, majú 11 kresiel, ktoré idú do troch strán, ktoré sú takisto súčasťou tej koalície 2016 Takisto strana bývalého pre, prezidenta získala 5 kresiel v tej države tradičnej Vašte a GDC, to je strana, máme na kandidát, ktorá dostala 74 sedadiel, to je jediná strana, ktorá zaregistrovala kandidátov všetkých regiónov a majú teda výsledky, aké som spomenul. No, takže je to taký diverz, rôznorodejší parlament momentálne, ale je tam jasná strana, ktorá má väčšinu a myslím si, že jedna vec, ktorá vlastne bola povedaná aj nám, a my sme to spomenuli aj vo finálnej správe, je to, že tu treba sa pozrieť na to, aké zdroje sa dajú zmobilizovať, pokiaľ ide o fungovanie tohto nového parlamentu, na to, aby sa sfunkčnil ako parlament aby parlament nebol iba takým príveskom pre prezidenta, ale aby sa prezident zodpovedal parlamentu. Takže to je taká výzva, pokiaľ ide o najbližšie obdobie a to sú také kľúčové hlavné body, ktoré som chcela spomenúť. Sú tu ďalší, ktorí boli súčasťou tej pozorovacej misie a sme skutočne radi, že zamestnanci, ktorí boli s nami, nám pomáhali, pretože skutočne všetko prebehlo veľmi hladko a mali sme pocit, že tu je dobrá spolupráca s celkovou aj s tou pozorovateľskou komisiou v danej krajine. Ďakujem pekne, Jean. Chce sa ešte niekto vyjadriť, Cecil? Áno, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja musím e, začať tým, že poďakujem kolegyni Labert za prácu, ktorú odviedla ako vedúca delegácie parlamentu. Mali sme totiž vynikajúcu spoluprácu a body, ktoré odpre- odprezentovala plne zdieľam. Je to práca, e, pri ktorej sme sa toho veľa naučili, obzvlášť pokiaľ ide o osobitosť e, volebného systému, toho, ako sa mení situácia po eh, skončení eh, diktatúry smerom k eh, slobodným voľbám. Chcela som doplniť už len dve také pripomienky, postrehy schopnosti žien súdkyň, s ktorými sme sa stretli a žiadali od nás podporu vo svojej práci, obzvlášť pokiaľ ide o nezávislosť ústavného súdu ktorý doteraz závisel od e, e, sudcov, ktorí prichádzali z ostatných, e, mm, z ostatných krajín. A mi nás urobila veľký dojem, aké silné boli tieto ženy. Ja teraz dielam návrh, aby sme ich potvrdili, sú veľmi silné, majú schopnosť konať a to druhé nie je priamo prepojené s našou e, misiou priamo v teréne, ale je to zaujímavé pre náš výbor EÚ. Keď Gambia je malá, je tam, máme veľmi veľa utečencov z Gambie, ktorí prichádzajú do EÚ. A ja si myslím, že myslím si, že teraz by sme mali posilniť e, systém e, sprevádzania Eh, ľudí, pokiaľ o ich integráciu tu, ale eh, mali by sme posilňovať aj našu spoluprácu, pretože mnohí ľudia, ktorí eh, sú tu, by sa radi vrátili domov a žiadajú o to, aby sa vrátili, aby sa mohli vrátiť domov do systému, ktorý funguje. Takže mali by sme v tomto prechodnom období Gambiu podporiť. Skončila sa tam diktatúra, a s tým súvisí veľký počet e, utečencov, z ktorých mnohí by sa teraz už radi vrátili domov. Ďakujem. Nejaké ďalšie otázky? Yeah, thank you very much um, for this, um, um, I would say... Ďakujem veľmi pekne za túto správu, ktorá sa veľmi príjemne počúvala. Spomenuli ste, že Európsky parlament musí podporiť e, e, schopnosti e, Gambie. E, sú tu aj určité otázky týkajúce sa nezávislosti súdu a podobne. Takže ako hodnotíte možnosti hladkého prechodu Ďakujem veľmi pekne K tej otázke, e, čo sa stane následne, e, veľmi ľahko sa mohlo stať, že e, v Gambii by došlo k ďalším konfliktom, že by to bolo ďalší zlyhaný štát. Ale čím to bolo? Je tam odolnejší systém, to vplyv medzinárodného spoločenstva. Čo spôsobilo že e, sa podarilo v tejto krajine zabezpečiť takéto e, slobodné voľby a slobodný prechod. Spomenulo sa tu odolnosť, politická odolnosť, čo je súčasťou tohto procesu, nielen ekonomická. No a potom v ekonomickej jadovnosti Gambia je krajina, ktorú u nás veľmi dobre poznáme, pretože tam e, ľudia chodia na dovolenku, je tam silný turistický priemysel A politická kríza tam mala silný dopad na ekonomiku. A preto sa pýtam, či môžeme toho urobiť viac, aby sme zabezpečili, e, že e, táto krajina zostane na tejto dobrej e, ceste. Je to krajina, ktorú sme sa veľmi nezaoberali na, v našom výbore, aspoň odkedy som ja predsedničkou. Myslím, že pokiaľ ide o pomoc, ako Cecil spomenula, Eh, pomoc eh, pre eh, sféru súdnictva bude naozaj dôležitá. Súdnictvo, sudcovia z Gambie, ktorí pracujú pre Gambiu a pracujú efektívne a spravodlivo, to bude dôležité. A určite tí ľudia, s ktorými sme sa stretli, sú extrémne dynamické ženy, ktoré by sme si naozaj želali na našej strane na súdnom dvore. A to nás naozaj naplňalo nádejou, že je tam potenciál a boli otvorené podpore, pretože naozaj chcú pomáhať vo svojej krajine, vedia, aké je to dôležité, Um, hlavne pokiaľ eh, ide o eh, teda eh, kvalitu tých, ktorými mm, kvalitu tam treba vysúť podporu. Takže súdnictvo, to bude oblasť, ktorá si bude vyžadovať podporu. Voľby mohli prebehnúť Veľmi dobré. E, je tu, e, sú tu určité otázky, ktoré boli nadnesené, pokiaľ ide o kampaň predsedu. Niektorí spochybňovali e, výsledky. Pýtali sa boli otázky, či prítomnosť prezidenta v určitých častiach krajiny sa môže hodnotiť ako kampaň. je, Potrebujeme tu naozaj e, silné e, súdy, ktoré by boli e, schopné čeliť nejakým možným napadnutiam a potrebujeme tu aj verejnú dôveru v tento systém. A takisto je to dôležité aj pre podniky, čo by ste im tam investovali, keď viete, že tam nie je žiadna záruka právneho štátu, vymáhateľnosť práva. Takže toto bolo dôležité aj pre niektorých eh, ľudí, s ktorými sme diskutovali, povedali, že investície boli problematické, pretože ak by z nejakého dôvodu sa prezident rozhodol, že vaša firma nesplňa pravidlá, eh, ktoré boli prednedávno prijaté, vaše obchody by mohli byť ohrozené. Takže táto oblasť je veľmi dôležitá pre dôveru investorov. Pokiaľ ide o, o turistický priemysel, je to otázka Eh, environmentálne eh, škody, ktorí eh, príslušníci opozícia, ktorí sú teraz vo vláde, referovali o tomto ničenie lesov z dôvodov chudoby obyvateľstva, ohrozenie fauny a flóry v tomto dôsledku. A teda toto treba podporiť tiež, aby sme zabezpečili, e, že to, prečo tam turisti chodia a to, e, čo lokálni ľudia závisia, bude chránené. E, ľudia takisto spomínali poľnohospodárstvo v tejto krajine, veci rastú rýchlo, veľmi dobre, preto potrebujú podporiť poľnohospodárstvo napríklad aj v oblasti exportov, s tým je spojená potrebná infraštruktúra, a podobne. A jedna vec, ktorá súvisí so zmenou prezidenta, je, že ľudia majú pocit, že teraz už konečne môžu slobodne dýchať. Neviem, aké je to bolo konkrétne e, číslo, ale e, voľby prezidenta, tam sa zúčastnilo veľa viac ľudí, než e, pokiaľ ide o voľby do parlamentu. Bolo by treba teda posunúť aj dôveru voči parlamentu, ale to už je e, výzva pre nich. Takže naozaj sme pocitili optimizmus a ochotu e, kráčať vpred, takže sú podporný mechanizmus pre médiá, e, pre právny štát, e, parlament, pre ekonomický rozvoj. To bude dôležité a dôležité, aby to prišlo rýchlo, aby tento optimizmus sa nezmenil eh, v sklamanie. Je tu potenciál. Ľudia hovorili, ak by sme tu mali pracovné miesta a demokraciu, tak eh, by ľudia odtiaľto to neodchádzali. To je eh, známe posolstvo. Samozrejme, je tu, eh, je to krajina s malým počtom obyvateľov a ja tu vidím eh, príležitosti. Skutočnosť, že je to malá krajina, môže byť k tomu, že tu budete vidieť aj rýchlo výsledky. Vidím ľudí, ktorí si robia poznámky aj z DEC. Neviem, či výbor eh, AFED tu má zástupcov, ale eh, komisia je prítomná, eh, zapisuje si to, čo tu zaznieva. Je dôležité, aby sme podporovali krajiny v demokratickom prechode. To je extrémne dôležité pre ekonomickú stabilitu a aj všetko ostatné. Chcel by sa niekto ďalší vyjadriť? Nie, takže ďakujem veľmi pekne za E, tento e, popis. Bolo to veľmi zaujímavé, no keď hovoríte, e, že to funguje tak veľmi dobre. Ľudia boli šokovaní, keď počuli, vo Veľkej Británii nekontrolujeme identitu ľudí. Vy len poviete, kto ste, odfajknú si vás a je to vybavené. Takže každá krajina má svoju vlastnú špecificitu. Ďakujem veľmi pekne. Dobre, e, ďakujeme Jean za to, že prišla k nám a prejdeme k bodu 7. A poprosím vás o potlesk, lebo to bola vynikajúca e, práca, ktorú odviedla Jean. Okay, colleagues, we're now going to move on to item seven. Dobre, kolegovia, teraz prejdeme k bodu programu číslo 7, transparentné a zodpovedné hospodárenie s prírodnými zdrojmi v rozvojových eh, krajinách, prípad lesov. Je to prepojené so eh, správou eh, z misie nášho výboru do Kamerunu. Pôvodne sme povedali, že e, žiaden z kolegov sa nebude môcť z dnesného stretnutia zúčastniť, ale e, zmenilo sa to a preto je veľmi dobré, že pán Marčel si ho máme teraz medzi nami. A je e, teda dobré, že to môžeme takto prepojiť tou otázkou lesov, pretože riadenie tejto otázky je veľmi dôležité aj pre klimatické zmeny. Vieme, poznáme ten systém, ktorý sa vytvoril Vieme, že to e, je otázka, ktorá má naozaj e, dopad e, pre celú planétu. A čo by som navrhla je, aby sme mali expertnú štúdiu najprv a potom by sa vyjadril pán Marčelezi. Ak by ste súhlasili, mali by ste mať všetci kópiu tejto správy pred sebou. A po mojej ľavici je Patrick Worms ktorý e, pracuje pre IKRAF. A e, je tu aj jeho kolega Peter Minang e, z rovnakej organizácie. Vy nám určite bližšie popíšete vašu organizáciu a na čo sa špecializuje. Neviem, kto z vás začne. Možno pán eh, Worms, ďakujem vám pekne. Mám eh, veľmi ťažkú úlohu dnes, aby som zhrnul 70 eh, stranovú štúdiu, aby ste si z toho niečo vlastne dôležité zapamätali. Ale poviem rade niečo za nás. My sme výskumná organizácia v Nairobi Zaoberáme sa teda e, e, krajinotvorbou a e, zaoberáme sa tým, ako by táto interakcia mohla vyzerať lepšie. Zaoberáme sa riadením prírodných zdrojov, pretože je tu vždy konflikt toho, že budete mať okamžitý prínos niečoho alebo dlhodobý prínos zatrvalúžateľného využívania. A e, tu je vlastne kontext lesov osobne dôležitý. Takže čo dnes urobím, je, že vás prevediem touto e, štúdiou. My sa budeme snažiť zistiť, e, e akú e, e, úlohu e, má udržateľnosť e, v týchto rozvíjajúcich sa krajinách, e, ktoré teda sa dostáva podpory zo strany Európskej únie a spomenieme e, potom aj tri konkrétne e, prípady. Určite ľudia, ktorí boli na misii v Kamerúne, budú môcť e, k tomu pridať určité podrobnosti. Tieto krajiny sme si zvolili, pretože sa zúčastňujú procesu EU FLECT a na ich území sa nachádzajú veľmi dôležité plochy afrických lesov, Afrika má veľmi vysokú hustotu obyvateľstva a preto je to riziko, že africké populácie by mohli zneužívať eh, lesy eh, za teda účelom eh, okamžitého benefitu je vysoké, ale takisto rovnako vysoké je to, že vlastne si uvedomia prínosy trvalo udržateľného manažmentu. Otázky ako e, e, prístup k informáciám vedecké, e, to sú veľmi dôležité, my sa zaberieme verejnými informáciami, to, čo je, či to bolo zverejnené, či to bolo pochopiteľné jednotlivými zainteresovanými stranami. Zaberáme sa otázkou ako transparentnosť, pokiaľ ide o alokácie práv zo strany vlády, a e, takisto je dôležité, ako sa e, e, príjmy e, manažujú. A nakoniec taktiež, že aktéry súkromné verejnej spoločnosti e, sa zaoberajú týmito otázkami. Transparentnosť a zodpovednosť sú hlavné tituly a na toto sa sústreduje táto štúdia. Čo to vlastne znamená? Transparentnosť je, že máme úplné aktuálne údaje a že všetko je relevantné a, a, a e, aktuálne profesori, ktorí robia medzinárodné štúdie, tí budú potrebovať prístup k niečomu iného z lokálnej komunity, ale potom potrebujeme priebežnú komunikáciu na plánovanie zdrojov počas implementácie politík a programov. Ide o vybudovanie dôvery medzi aktérmi a, ako vieme, toto je jedna z najťažších úloh. Zodpovednosť je aj dôveryhodnosť. Dôveryhodnosť procesu a monitorujeme procesy pridelovania práv a výberu alebo odvodu finančných prostriedkov. Ide teda o výkazníctvo, ich praktické uplatnenie, ich možnosť vylepšenia a to teda znamená, že neustále treba zlepšovať zber údajov a na všetkých úrovniach. Predtým, ako zajdem do podrobností v štúdii, treba žia zohľadniť aj to, že tieto trendy v afrických krajinách sú, vyvolávajú pochybnosti. Ja by som chcela, aby ste si uvedomili dve veci. Čelková plocha lesov sa neustále zmenšuje a po druhé čo vyvoláva veľkú obavu, obavu, že primárne prírodné lesy a ich plochy sa tiež zmenšujú. Môže to byť aj znamenie ekonomického rozvoja, to je tá zelená krivka, ktorá narastá výrazne od roku, od roku 2010 do 2015. Toto odzrkadluje rast plantážnych lesov, tykové drevo napríklad. Takže ide o prírodný zdroj, ktorého kvalita sa zhoršuje, ale súčasne ekonomická aktivita, ktorá sa zvyšuje. Aké sú zistenia štúdie? Prvoradé zistenia alebo hlavné zistenia sú, že FLECT VPA, ako aj nariadenia o lesníctve sú hlavnými nástrojmi, ktoré sa uplatňujú vo vzťahu k týmto krajinám. A nie len vo vzťahu k krajinám, ktoré sú predmetom štúdie, ale celoplošne, celosvetovo. E, ide o výrazné finančné prostriedky, 200 miliónov eur, ktoré boli investované do FLECT VPA. Malo to pozitívny dopad na zodpovednosť, transparentnosť a dobrú správu. A aby som to pripomenul, tieto peniaze boli zamerané na boj proti nezákonnej ťažbe lesov a taktiež na podporu administratív v jednotlivých krajinách pri rokovaní a implementácii dohôd s jednotlivými aktérmi v rámci tohto sektoru. Kam išli peniaze z EÚ? Do výmeny informácií, právnické legislatívne reformy, mierne investície išli e, do e, monitorovania, ale nič nešlo do, na domáce trhy, čo vyvoláva najväčšie obavy. E, to, čo, toto vlastne vyplynulo z tohto prieskumu. Opäť tu vidíme, žiaľ všetci to asi nevidíte, ale to zhrniem, kam plynuli, fi, plynuli finančné prostriedky podľa jednotlivých krajín a taktiež podľa jednotlivých sektorov. Uh, ide o e, závery, ku ktorým sme dospeli a môžete si prečítať aj v správe. My sa snažíme posúdiť sedem atribútov tohto sektoru v Afrike. Prvým je právny rámec čo vidíme, keď posudzujeme právny rámec, ktorý podporuje prístup k informáciám, vypracovanie politík a otázku zodpovednosti. Najvýraznejší pokrok sme zaznamenali v Libérii, kde je zákon o slobode informácií schválený v roku 2010 a teraz 7 rokov neskôr vidíme, že jeho implementácia je stále veľmi pomalá. Tanzánia, Ghana majú tiež legislatívu o, o prístupe k informáciám aspoň teda teoreticky, ale v Kamerume a v Kongu takéto legislatívne predpisy neexistujú, takže e, taktiež tu neexistuje dobrá informovanosť o tom, že na čo by bolo možné využiť e, tento právny predpis v Ugande. Pokiaľ ide o prístup a včasnosť, aktuálnosť informácie, opäť je tu veľká škála e, v Kamerune Mm, tam je voľný prístup k úložiskám údajov online, ale ako viete, väčšina ľudí v Kamerune nemá prístup k internetu, takže z praktického pohľadu neexistuje dostatočný prístup k týmto informáciám, ktoré sa použijú na rozhodovanie. V Liberii je situácia lepšia, tam sa rozhoduje e, o týchto veciach a tieto informácie sú verejne prístupné. Uganda, Tanzánia, týchto krajinách opäť teoreticky existujú tento informácie, ale praktický prístup je obmedzený. Pokiaľ ide o transparentnosť v súvislosti s právami a koncesiami, Kongo a Mozambik majú aspoň právny záväzný prístup k informáciám o koncesiách Kamerún, Tanzania, Ghana. Tu neexistuje o tom ani informácia, ani transparentnosť o týchto koncesiách, takže nie je situácia prehľadná. Stredoafrická republika, tu je povinnosť informovať lokálnych aktérov, Pokiaľ ide o príjmy, Nigéria, Angola, Kongo zverejňujú informácie o finančných otázkach súvisiacich s príjmami z lesov, z ťažby lesov. V Gane tá situácia je trošku menej prehľadná, keďže tie peniaze prínu do štátnej pokladne. Pokiaľ ide o dohľad, Kamerún, Kongo, Liberia majú nezávislé orgány dohľadu. Tanzania nemá takéto mechanizmy v súčasnosti a pokiaľ ide o mechanizmy zodpovednosti, situácia je veľmi podobná vo všetkých skúmaných krajinách. Je tu pri, obmedzené informácie o mechanizmoch vnútornej zodpovednosti, internej zodpovednosti. Ďalej, pokiaľ ide o zaangažovanosť aktérov, ako je občianská spoločnosť, podnikateľská sféra, väčšina krajín má e, nejaké predpisy, pravidlá o informáciách, o požiadavkách v oblasti transparentnosti a zodpovednosti. Pokiaľ ide o samotný mechanizmus, zistili sme dve veci. Jedna, tieto rôzne mechanizmy a orgány, ktoré tu existujú, napríklad e, certifikácia. E, ide o nezávislé iniciatívy, ktoré nie sú prepojené. Je tu malo dôkazov o tom, že skutočne prebiehajú nejaké pracovné, na pracovnej úrovni kontakty medzi týmito mechanizmami. A projekt, je tu snaha koordinovať e, projekty, ale je veľmi ťažké tak urobiť taktiež e, malo dôkazov o tom, aby sme podporili hypotézu, že FLECT VPA stimuluje trvalo udržateľnú správu lesov, napríklad stimulovaním dodržiavanie predpisov. Napriek tomu, že existujú dôkazy, že je tu rast nelegálnej ťažby um, dreva. E, základnými výzvami e, je, že je tu rast Um, na trhu v tejto oblasti. Je tu obrovský rast v domácom dopite po výrokoch z dreva a taktiež zo strany vynárajúcich sa trhov ako Čína. Väčšina priemyslu je neviditeľná, tak povediať, pretože je nelegálna. Ide o malých ťažiteľov, ktorí eh, užívajú len veľmi jednoduché stroje, píly, a predstavuje to 70 trhu napríklad v Gane a v Kamerune. Tieto malé podniky majú na starosti veľkú časť nelegálnej ťažby. Takže e, vzhľadom na to, aké odporúčania by sme predložili, aby prijala Európska únia. Poprvé, by bolo dobre rozšíriť definíciu legálnosti, právoplatnosti týchto nástrojov, aby sme pokryli čo najviac ochranných prostriedkov, aby sme zarušili práva spoločenstiev. Po ďalšie, po druhé, bolo by dobré hovoriť o vynárajúcich sa, rozvíjajúcich sa trhoch, ako je Čína, aby sme pomohli, aby integrovali štandardy normy, ktoré používa FLECT pre ich dovoz eh, dreva z Afriky. Po tretie, bolo by dobré zameriať sa ako aj investície na domáci trh s drevom, e, kde ťažba pochádza tiež z ťažby malými podnikmi. Ďalej treba vybudovať mechanizmy dohľadu, pretože toto nám pomáha posunúť ciele vpred. Po piaté, treba posilniť synergie medzi jednotlivými nástrojmi. Opäť je to čosi, čomu sa môže venovať Európska únia. A nakoniec treba sa zamyslieť nad stimulmi na trvalo udržateľné, no, trvalo udržateľnú správu lesov, globálne ale aj v Afrike. Opäť treba sa sústrediť na a, drobných ťažiteľov a, dreva. A aby sme toto mohli urobiť a, e, efektívne, musíme mať lepší prehľad o situácii. Máme pomerne málo informácií o celkových nákladoch a prínosoch, e, ktoré vyplynuli z FLEGT VPA a EUTR. Tieto procesy boli doposiaľ platené z verejných financií a e, myslím, že tu bolo málo informácií o konkurencii v tejto oblasti. Toto sú e, výzvy, ale aj výhody. Tiež by sme mohli e, stimulovať aktivity v rámci New Yorkskej deklarácie o lesoch tým, že podporíme mechanizmy, ktoré vychádzajú z financovania na základe výkonnosti, posilniť zodpovednosť a transparentnosť napríklad v rámci aktivít e, afrických členských inštitúcií Teraz skončím poslednými zábermi, ktoré sa týkajú e, konkrétne jednej krajiny, Gany, krajina, e, ktorá vo veľkej miery závisí od dreva e, pred tým, ako sa začala ťažiť ropa v tejto krajine. A v dôsledku toho teda sa znížil plocha lesov o 34 Je veľmi dôležité, aby FLECT z dvoch dôvodov Um, aby sa pokračovalo v prístupe k trhom v EÚ, použilo reformy uh, na lepšiu správu tohto sektoru. VPA bolo podpísané v roku 2009, ratifikované v roku 2010 a systém legálnej ťažby by mal byť teraz schválený. Takže to sú všetko dobré pozitívne informácie. Podpora EÚ a možnosti podpory zo strany EÚ ide o e, preskúmanie ťažby, e, drobnej ťažby, pretože v Gane toto predstavuje 80 ťažby. Zamer, e, snáva sa tam asi 138 tisíc ľudí a je treba pomôcť vláde Gany, aby teda sa dostala na túto cestu legálnosti. A musia tu byť prístupné nástroje, ktoré zaručia z trvalo udržateľný na správou lesov, keďže tu nemáme dostatočné množstvo aktérov na mieste, ďalej poskytnúť technickú podporu, vymeniť si dobré skúsenosti s krajinami, kde takéto schémy už fungujú a taktiež e, zachytiť e, obavy Eh, eh, jednotlivých aktérov. Týmto by som chcel ukončuť, ukončiť eh, svoj príspev, svoju prezentáciu a rád zodpoviem na vaše otázky. Ďakujem. Ďakujem pekne. Možno dám slovo pánovi Marcele Simu. Neviem, či ste chceli hovoriť priamo k tejto téme alebo porozprávať niečo o misii, o zisteniach, ktoré ste zaznamenali priamo v teréne. Možno by bolo dobre hovoriť aj o tom, pretože tu existujú rôzne iniciatívy, VPA, FLECT. Čo to presne znamená? Um, ehm, e, FLECT e, pomáha naplniť požiadavky udelenia licencií. Takže bolo by dobre možno vysvetliť jednotlivé prvky. A legislatív eh, FLECT ide do environmentálneho výboru, kde sa schvaluje, takže dám teraz slovo pánovi Marsovi Lesimu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Takže budem prezentovať našu misiu v Kamerúne. 24. mája boli tam traja poslanci, pán Engel, pán Aguilar a ja, takisto Dag z výboru DV a takisto Ines za zelených. Mali sme stretnutia za tie tri dni s veľkým počtom ľudí, predstaviteľmi inštitúcií, sociálnej sféry, podnikateľskej sféry, ale takisto aj s jednotlivými aktérmi, eh, ktorí spolupracujú s Európskou úniou, ktorí participujú vlastne na projektoch spolupráce. Chceme sa podekovať e, takisto delegácii Európskej únie, ktorá nás tam prijela. Bolo skutočne veľmi dobre, že sme sa dostali k jadru tých otázok. Takže v stručnosti teraz ohľadne tie diagnostiky budem hovoriť o odporúčaniach, ktoré by sme mohli e, v rámci tejto misie vyvodiť. Videli sme tu viaceré veci, Myslíme si, že Európska únia by mohla E, zlepšiť situáciu, pretože tu bola napríklad kľúčová otázka, ktorá sa vznášala ako namoklov meč, že či treba alebo netreba pokračovať s programom FLECT. To je otázka, ktorú sa tam všetci pýtali, takže otázka a odpoveď, ktorú sme my si odtiaľ odniesli po tejto delegácii, je, že treba pokračovať s flektom, ale na to, aby sme s tým pokračovali, treba jednoducho na stôl ešte predložiť niektoré kľúčové témy na to, aby flekt skutočne bol reálnym prínosom. To znamená, treba pripomenúť partnerským organizáciám v Kamerone. Máme tu spoluprácu podpísanú z roku 2008. Je to spolupráca na 10 rokov, to znamená do 15. decembra roku 2018 to trvá. Strany zúčastnené môžu predložiť tie témy, E, alebo môžu sa dohodnúť tichým súhlasom, že to bude pokračovať ďalej. Európska únia bude využije túto príležitosť na to, aby predložila tie témy, ktoré tu môžem predložiť, ktoré sú pre nás kľúčové, na to, aby sme pokračovali v tomto programe. Poprvé, všetko to, čo súvisí so, s manažmentom veci e, verejných a je tu veľká korupcia, to je takisto niečo, čo treba riešiť. Už v predchádzajúcej správe tu boli niektoré témy spomenuté. Takže napríklad pokiaľ ide o transparentnosť a korupciu, videli sme tu jasne, že sú tu problémy, pokiaľ ide o spúšťanie jednotlivých prvkov flektu v Kamerune. A jeden z tých dôvodov je jednoducho, že e, je tu zlá spolupráca medzi ministerstvami. Ministerstva sú e, nespolupracujú, každé ministerstvo robí svoje veci o sve a to neumožňuje, aby sa e, v podstate efektívnym spôsobom spúšťali jednotlivé prvky flektu. Takisto, pokiaľ ide o vymožiteľná správa. V Kamerune sme mali dojem, že sú tu zákony, zákony tam sú, nie sú žiadne problémy, celá sieť zákonov, ale problém je vymožiteľná správa, uplatňovanie týchto zákonov. A potom, čo tu ešte vidíme, že takisto pokiaľ ide o mieru rovnosti, pokiaľ ide o certifikáciu lesov, tie pravidlá sú veľmi komplexné a neumožňujú to, aby sa správnym spôsobom certifikovali eh, jednotlivé časti lesov. Toto komplikuje situáciu, pretože, ako som už povedal, situácia je komplikovaná a vlastne toto vedie potom k zvýšenej miere korupcie. Treba to zjednodušiť a znižiť tú mieru korupcie. Takisto, keď už hovoríme o zákonoch, treba jednoducho zjednodušiť e, tie zákony, pokiaľ ide o lesníctvo, takisto tieto potom implementovať. A potom, pokiaľ ide o to, čo sa tu spomínalo v tej predchádzajúcej e, prezentácii, informácie sa v tejto krajine v podstate získavajú prostredníctvom internetu a čo je ďalšia zaujímavá vec, ktorú spomenul aj predrečník, to je koordinácia. Je tu nedostatok koordinácie medzi jednotlivými programami, medzi programami FLECT a RED. Tieto v podstate nie sú kompatibilné, hoci majú veľmi podobné ciele, aspoň keď hovoríme o lesníctve. Chýba tu teda koordinácia, ktorá by umožnila efektívnu spoluprácu. A čo takisto treba spomenúť je, aby tu bola väčšia miera koordinácia a integrácia lesníctva, pokiaľ ide o ťažobný priemysel. Napríklad to, čo sa robí v okolitých krajinách, by sa malo realizovať vlastne aj v Kamerune. Takisto treba spustiť SIŽIV, to je systém lesnícky, pokiaľ ide o výmenu informácií. Túto sieť treba odblokovať, to znamená, potrebujeme, aby to fungovalo lepšie. Európska únia by sa nemala príliš uh, fixovať na SIŽIV, pretože sú aj ďalšie programy. Očakávame teda, že to bude fungovať, ale čo je dôležité, sú tu aj iné prostriedky, ktoré môžu umožniť zlepšenie situácie. Pokiaľ ide o účasť občianskej spoločnosti na celom tomto procese, ak by FLECT mal pozitívne výsledky e, v Kamerune, tak to znamená, že občianská spoločnosť v podstate takýmto spôsobom má väčšiu participáciu na e, zlepšovaní e, výsledkov. Týmto spôsobom vlastne Európska únia umožnila, aby aj občianská spoločnosť takto bola zaangažovaná prostredníctvom flektu do tohto problému. Takisto sa treba sústrediť nielen na výsledky, ale na to, ako sa tieto potom uplatňujú. Takže Európska únia musí tieto informácie sprostredkovať svojim partnerom v Kamerúne. Občianská spoločnosť vlastne musí byť stredobodom celého toho procesu na začiatku, uprostred aj na konci. A pokiaľ ide o hodnotiace správy, ktoré sme tu mali, momentálne tieto v podstate vypadli Takže čo je kľúčové, je, aby sme tam mali externého nezávislého pozorovateľa, ktorý bude umožňovať to, aby v podstate to drevo, ktoré sa z týchto programov dostanú do tejto krajiny, aby boli tieto e, množstva dreva v podstate certifikované na základe tých štandardov, ktoré máme aj tu. Ďalšia informácia, možno by bolo dobre, ak by sme mali napríklad vy, komisiu expertov, nielen pokiaľ ide o Kamerun, ale pokiaľ ide o celý ten región, pokiaľ ide o tento región v Afrike, na to, aby sme mali jasnú víziu ohľadne toho, čo sa tam deje, na to, aby sme mali lepšiu koordináciu jednotlivých aktérov. Kofi Annan bol spomínaný viackrát, ten by mohol zastrešiť takúto, takýto výbor expertný a ten by mohol umožniť to, aby lepšie ten program FLECT fungoval. A ďalšia vec, ktorý je takisto, ktorá je takisto kľúčová, nestačí sa iba pozerať na skutočnosti, ale treba zosúľadiť tie programy, ktoré máme my a ktoré sme spustili tam. To znamená nie len FLEG, ktorý máme v južných krajinách, ale takisto aj program obdobný, ktorý máme v Európskej únie. A toto nariadenie o lesníctve a drevohospodárstve, ktoré máme, nie je dodržiavané tak, ako by malo. Členské štáty jednoducho zdroje, či už je ľudské alebo finančné a technické zdroje, neuplatňujú takým spôsobom, aby patričné orgány mohli koordinovať svoju prácu. Napríklad vidíme to, že to funguje v Holandsku, ale v Kamerune vidíme, že tam je to predovšetkým zle vyzásobené, pokiaľ ide o ľudí, takisto pokiaľ ide o sankcie. Keď chceme vyslať jasný signál, vidíme napríklad, že väčšina lesa, ktoré dochádza do, Európskeho, do Európskej únie, tak vidíme, že to je drevo, ktoré bolo vyťažené nelegálne, niektoré krajiny nedodržiavajú jednotlivé štandardy, to znamená, treba dodržiavať tie predpisy, ktoré máme v Európskej únii, ale aj tie, ktoré sme pripravili pre také krajiny ako Kamerun. A potom treba ešte vymieňať informácie medzi kompetentnými úradmi. A posledná vec, to už bolo takisto povedané, pretože to je takisto kľúčová vec, ktorá je jasná pre všetkých aktérov, tak to je Čína. Bez vyriešenia tejto situácie sa nepohneme dopredu, pretože treba počítať s Čínou. Máme tu spoluprácu, horizontálnu spoluprácu, ale tu nie sú spomenuté žiadne kritériá, ktoré by brali do úvahy nejaké sociálne otázky alebo ľudské práva. To znamená, máme veľké problém, pokiaľ ide o Čínu a Európska únia by mala urobiť maximum na to, aby Čína skutočne bola našim spojencom v tomto boji proti vylesňovaniu a nelegálnej ťažbe dreva. A ešte jedna vec, ktorú treba spomenúť veľmi rýchlo, objavilo sa to viackrát v rámci našich diskusí, Ide tu napríklad o práva pôvodných obyvateľov, to je takisto otázka, ktorá nebola spomenutá. Sú tu zákony, ale je tu viacero konfliktných situácií, pokiaľ ide o konzervácia, pokiaľ ide o práva pôvodných obyvateľov, pretože sú tu práva, ktoré treba dodržiavať, ktoré sú na medzinárodnej úrovni, ale čo je jasná vec, je, že sú tu teda pôvodní obyvateľia, ktorí sú skutočne reálne ohrození touto deforestáciou. A takisto aj jedna z vecí, ktorú sme spomenuli viackrát, pokiaľ ide o najbližšiu budúcnosť v Kamerune, pokiaľ ide o rozvoj. To je rozvoj do roku 2030. Tento spočíva, vychádza teda hlavne z veľko podnikových plánov. Ide tu o pestovanie monokultúr, záujmy veľkých podnikov, skutočne iba na to, aby sa tu zaznamenal nejaký hospodársky rast. Treba to teda spomenúť, to sú rozhodnutia, ktoré chceme my prijať, akým spôsobom sa chceme ďalej uberať. Je tu teda tú konverziu jednotlivých, jednotlivých eh, územných eh, plánov, ako sa budú v budúcnosti teda využívať. A čo je takisto dôležité, je, že treba rozmýšľať aj nad horizont flektu, treba sa pozrieť na celkový územný rozvoj tohto regiónu. Takže na záver, máme tu dôležitý dátum 15. decembra roku 2017. Je to možnosť pre Európsku úniu, aby predložila tieto sporné témy, aby oslovila svojich kameronských partnerov a aby celkom jasne povedala, že chceme trvať na tom, aby sa FLEG využíval nielen v Kamerune, ale aby to bolo na prospecha Európy. Ďakujem pekne za skutočne komplexný prehľad. Sú ďalší kolegovia, ktorí by sa chceli vyjadriť. Ja to chcem objasniť si hlavne pre seba, pretože už je to veľmi dávno, čo na tomu venovali. Takže máme napríklad naradne, pokiaľ ide o ťažbu dreva, potom tu máme flekt. Ako to vlastne súvisí? Je to veľmi dôležité pochopiť, že či tieto iniciatívy fungujú alebo nie, pretože my sme napríklad tlačili na to, aby to boli certifikačné eh, schémy, Fungujú tieto schémy skutočne, pretože sú komplikované, pokiaľ ide o ich prevádzkovanie. Povedali ste takto, takisto, že sú tu viaceré štúdie ohľadne toho, že aký dopad majú tie európske pro, programy. Takisto Európska únia vyhodnocuje tieto programy a bolo by zaujímavé počuť, ako to teda hodnotíme. A pokiaľ ide o Čínu, neviem, či Európska únia má na úrovni komisie dialog s Čínou na to, aby sme Čínu do týchto našich úprav začlenili, pretože, tak ako povedali kolegovia, niekedy je ťažké riešiť tieto problémy, keď vidíme, že niektoré firmy iba relokujú svoje centra do Afriky, tak ako to robí aj Čína. Takže to sú niektoré otázky, ktoré sú možné na zodpovedanie. Ďakujem pekne. Toto sú všetko dôležité témy, takže začneme s tými postupmi, ktoré máme v Európe, ktoré máme v Kamerúne. Uh treba naozaj aj e, dokazovať, že ide o legálne drevo z certifikovaných zdrojov. Mr. E, Marcellesi has already mentioned, I think ako už povedal pán Marčelezi, dôležité e, veci ešte treba aj zo strany európskej strany, aj africkej strany dosiahnuť, zlepšiť. A pokiaľ ide o tú e, južnú e, stranu, ak chcete, Flekt má štyri e, kľúčové elementy. Č definícia, čo je to legálne drevo. Druhá časť sa týka zabezpečenia systémov kvality, ktoré boli vytvorené a potom partnerská e, e, dohoda dobrovoľná, kde sa jednotlivé krajiny e, majú zavezovať k konkrétnym záväzkom a potom ako zabezpečíte, že vaše drevo pochádza z tých e, e, správnych zdrojov a nie je nelegálne. Takže zaoberáme sa E, veľmi touto e, stranou e, rozvojových krajín, ale nie tak veľmi stranou Európskej únie. Ale ako už povedal pán Marčelezi, treba tu robiť dvojitú kontrolu, postupovať správne už od zdrojov, pretože aj keď vieme, že máte nariadenia FLEG, a vieme, že často sú tieto eh, veci jasne eh, veľmi komplexné, takže naozaj eh, aj na druhej strane tu potrebujeme veľmi dôsledný postup, ktorý by reflektoval celý proces. Inak to nebude mať zmysel. Myslím, že nemôžeme uh, uh, že, že úloha Číny je tu veľmi dôležitá. Mm, musíte si uvedomiť e, aj význam dreva v Ázii. Nielen Čína je tu dôležitá, dôležitý je aj Vietnam a Malajzia v tejto hre. E, pretože veľmi často tieto tri krajiny vytvárajú ďalší stroj aj e, e, vlastne zabezpečovania zdreva z Laosu, z Kambodže, keď sa e, vlastne je veľmi ťažké odsledovať, odkiaľ, z ktorej krajiny vlastne toto drevo pochádza. Takže treba mať taký všeobecnejší prístup. Vietnamské, malajské firmy sú úzko prepojené s čínskymi krokmi napríklad v Afrike. Prededávnom eh, Ghana a Vietnam pravdepodobne eh, eh, tam teda rastú viac importy než v Číne. A dôležité pre EÚ je zaoberať sa teda tými koncesiami e, dreva a e, to, čo sme si uvedomili, je, že e, veľmi e, veľa e, dreva pochádza z, plan, z plantáží, z fariem a nie z lesov, pretože v afrických krajinách e, veľa dreva je potechaného na plantážach, keď napríklad kávové plantáže e, sa tam, e, tam ukončia svoju činnosť. Takže legálne e, drevo pochádza hlavne z fárie, pretože je to lacnejšie a kvalita nie je odlišná. Je presne taká istá, pretože to je to isté drevo rovnakého veku. Je to tvrdé a cenné drevo. Takže je dôležité pre EÚ, aby sa zaoberala aj e, drevom, ktoré nepochádza z lesov, ktoré pochádza z plantáží a z fariem. Predstavuje to 90 domácej spotreby v Kamerune a odhadujeme, že by to mohlo byť viac než 40 exportovaného e, dreva z týchto e, zdrojov v poslednom období. Veľmi veľa dreva z Gany, e, ktoré e, cestujú do Vietnamu, e, je z fariem. Takže je dôležité, aby sa uvažovalo aj v tomto poľnohospodársko-lesníckom kontexte. A my si myslíme, že toto je budúcnosť dreva väčšine týchto krajín. Keď sa pozriete na pobrežie slonoviny, na Gánu, veľa E, drev, väčšina dreva pochádza práve z fariem, pretože tam už takmer nie sú lesy. A teda je dôležité, ako povedal pán Marčelezi, aby sme e, rozšírili náš uhol pohľadu, aby sme sa zaoberali e, tým všetkým, čo tu má vplyv na tieto otázky. Ako ste povedali, krajiny eh, robia veľké záväzky, pokiaľ ide o Red Plus a UNFCC, majú veľmi ambiciózne rozvojové politiky, pokiaľ ide o eh, poskytovanie eh, plochy veľkým firmám za účelom vytvorenia fariem. Tieto plány odoberajú naozaj veľmi veľké eh, časti eh, plochy, veľa väčšie, než eh, ku ktorým sa zavezujú v rámci Red Plus a UNFCC a teda politikám v oblasti znižovania emisí. Takže tri kľúčové posolstva z mojej strany. V prvej rade štáty musia brať naozaj veľmi vážne tú otázku riadenia, musia E, veci v praxi správne, robiť flekty, im e, dávať tie právne nástroje k dispozícii, ale e, aplikujú ich v praxi väčšinou nie. Po druhé, treba trošku v širšom kontexte rozmýšľať. Čína, Vietnam, Malajzia sú spracovateľské krajiny. Ak sa tie nezahrnú do tejto hry, tak to neutralizuje všetko, čo potenciálne Flex, Flex dosiahne. A tretí bod, E, musíme sa e, e, zaoberať aj drevom, ktoré pochádza nie z lesov, ale z plantáží a s fariem. Je to čoraz dôležitejšie aj v oblasti nelegálnej ťažby dreva a týka sa to aj dodávok do Európy, aj dodávok do Číny. Ďakujem budeme diskutovať na plene, pokiaľ ide o to, ako EÚ sa pripravuje na rozvojové ciele, diskusiu o nich v New Yorku v júli. A e, toto je jedno e, z takýchto prepojení aj e, s vnútornými politikami EÚ, keď hovoríte, že musíme zabezpečiť, aby práca, ktorú odvádzame v oblasti Parískej dohody, bola v súlade s rozvojovou politikou Eh, tak toto je dôležité. a Je to komplikované. Je dôležité, aby nielen napríklad kamerunská vláda eh, si eh, robila, teda plnila svoje úlohy, ale aj naša strana, tí, ktorí sa zaoberali jednotlivými bodami, aby, aby to bolo navzájom v súlade. Niekto z, ďalší, niekto z ďalších kolegov by sa chcel vyjadriť. Heidi Hautala. Ďakujem pekne za túto štúdiu. Je dobré pozrieť sa na veci a cez túto prízmu a je veľmi dôležité vypočuť si tie informácie, ktoré zazneli. Vplyv na klimatické zmeny eh, je 17 pokud je lesy. To je viac než eh, celý sektor dopravy. Takže musíme eh, sa zaoberať týmto verejným bohatstvom a je to aj zdroj obživy a mal by byť zdrojom trvalo udržateľnej obživy, ako sme počuli. Takže toto by si vyžadovalo reakciu zo strany e, výboru, ak smiem. Len pár e, poznámok a otázok detailom. Možno ste si všimli, e, že unikli dokumenty z rokovaní medzi EÚ a Japonskom. Pozeral sa o to Greenpeace len pre pár dňami. A Naozaj eh, veľkým problémom je tu práve flekt, pretože Japonsko nie je, Japonsko nie je ochotné vytvoriť žiaden mechanizmus, ktorý by zodpovedal eh, európskemu flektu. A to predstavuje samozrejme veľký problém, ak máte vytvoriť eh, dohodu alebo zónu voľného obchodu. To je veľmi dôležité, keď diskutujeme o Číne, Malajzii, Vietnamu, Japonsko. Je najväčší spotrebiteľ a importér. Uh, dreva vo svete. A čo uh, naozaj uh, si vyžaduje moju pozornosť, sú naozaj veľké rozdiely, pokiaľ ide o mechanizmy uh, e, uh, spovednosti, uh, ako to popíše táto štúdia. A ja mám otázku uh, pre sa, Koľko toho môžeme urobiť, aby sme zlepšili tieto mechanizmy v rámci týchto nástrojov, ktoré teraz máme k dispozícii, aj e, pokiaľ ide o lepšie e, synergie A koľko e, by malo predstavovať taký všeobecný prístup, pokiaľ ide o vývoj kooperácie s partnerskými krajinami a teda zlepšovanie riadenia a zodpovednosti. Toto je veľmi dôležitá štúdia a naozaj by sme sa mali týmito otázkami zaoberať ďalej a sledovať ich. Ďakujem, pán sa odpovie a potom man, pán si by sa opäť vyjadril. Odpoviem vám stručne pretože v technickej stránke sa vyjadril eh, doktor Minang. Vieme, že v tých uh, krajinách rozvoj eh, bude prichádzať systémom malých, teda, teda malý, rozvoj v malom, a treba pomáhať africkým partnerom, treba chápať tento uh, bod, e, preto aby celý proces bol úspešný. A potom, pokiaľ ide o otázku pani Hautala, ako podporovať uh, najlepšie postupy, aby sa uh, správne komunikovala s jednotlivými krajinami. Ja by som uh, to postúpil uh, pánu Minangovi z západnej Afriky, ktorý, uh, za, myslím, veľmi dobro zastí tejto úlohy. Rozdiely ukazujú, že e, Flick naozaj niečo, niečo, niečo zmenil. Keď sme e, si vyvolili krajiny, e, zabrali sme sa tým, či Ghana, ktorá je oveľa ďalej v tomto procese, aj ďalej než napríklad Tanzania, ktorá práve teraz iba začína proces, za tým, čo to znamená. Ukazuje to, že z praktického pohľadu, pokiaľ ide o mechaniku, Flekt bol veľmi nápomocný. A posolstvom by bolo posilňovať toto, snažiť sa tieto procesy ešte viac eh, podporovať. A aj pán si povedal, eh, a my si musíme uvedomiť, že toto naozaj musí byť dlhodobý proces, pretože o 10 rokov sa nám podarilo eh, vďaka flektu E, sformovať e, určité procesy a legislatívu v Kamerune. Uplatňuje sa e, nenutne. Takže mm, z pohľadu FLECT trendom sú také praktické nástroje sústrediť sa na transparentnosť, na dodržiavanie a ďalšie časti tohto príbehu sa politiky tie FLECT, tým sa nezaoberá a preto tu e, treba zabezpečiť určité synergie medzi rôznymi druhmi e, politik, pretože flekt je veľmi praktický, pokiaľ ide o e, ťažbu dreva, nástroje, metódy, školenie. Pokiaľ ide o teda otázku politik, tam je ešte stále vákuum. Niektoré krajiny investujú do politiky, ale nie všetci, takže treba sa venovať práve tejto zložke Zaber sa e, celkovým riadením a e, vlastne teda za pomoci flepu, ktorý sa zaoberá detailami v oblasti transparentnosti, to by bol užitočný prístup. Neviem, či to zodpovedalo vašu otázku. Ďakujem, bolo mi povedané, že e, máme tu niekoho z komisie. Pán ste Stevko, chceli by ste sa e, vyjadriť alebo odpovedať na možno na niektoré z otázok, ktoré som nadniesla ja, aj keď teda už e, máme veľmi málo času. A som veľmi rada, že ste tu prítomní, pretože potrebujeme komisiu, e, aby nám poskytla technickú expertízu. Euh, Ďakujem pekne, takže sú tu viaceré veci, ktoré treba spomenúť, pokiaľ ide o to zosúradenie EUTR a e PV, to bolo celkom jasné, pokiaľ ide o otázku toho, čo ponúka FLECT. Chcel by som sa však vyjadriť, pokiaľ ide o tú prezentáciu a možno aj niektoré objasnenia. Prezentácia bola veľmi komplexná, zhustená. Zdôraznil by som jednu vec. Je tu rozdiel medzi jednotlivými krajinami. Niektoré sa zaviazali, pokiaľ ide o PV, napríklad Ghana, Kamerún, a niektoré nie, ako napríklad Tanzania a ostatné. Takže treba to vnímať z tohto uhla pohľadu PV, pretože nie všetky krajiny sú tam. Ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá, FLECT nie je nástrojom spolupráce ani finančným nástrojom. Je to akčný plán a je to akčný plán, ktorý má dve polohy, ponuku a dopyt. A ja podporujem tie analýzy, ktoré sa urobili, pokiaľ je o otázku spolupráce a rozvoja. Sú tu niektoré odporúčania v tejto oblasti, ale nezabúdajme na to, že hlavným cieľom tohto akčného plánu je, aby sa znížilo množstvo nelegálne ťaženého drva v Európskej únii. Takže to vysvetľuje viaceré veci. Napríklad to zacielenie, pokiaľ ide o všetko, čo sa týka exportujúcich podnikov tých krajín, ktoré produkujú drevo. Takže to neznamená, že by sme si v rámci týchto programov neuvedomovali, že sú tu aj malé a stredné podniky malých produk- producentov, ktorí si vyžadujú špecifickú pozornosť. A ďalšia vec, v rámci toho nášho procesu na úrovni Európskej komisie a tých krajín sme robili evaluáciu za rok 2015, pokiaľ tento akčný plán a potom viaceré interné diskusie, ktoré viedli k určitým záverom, záverom rady v roku 2016 kde poprvé sa potvrdila tá naša snaha bojovať proti nelegálnej ťažbe, to znamená, nespochybňujeme účel tohto akčného plánu, ale treba vyžadovať lepšie uplatňovanie týchto prvkov tohto plánu a sú tu určité odporúčania, ktoré zazneli aj tu. Treba e, väčší dôraz klásť na monitoring a kontrolu a to si vyžaduje väčšie zaangažovanosť zo strany komisie. Treba sa snažiť, aby jednoducho sme všetci boli na rovnakej vlnovej dĺžke. Nie je to vždy jednoduché. Pokiaľ ide o koordináciu flektu a RED, máme tu nástroj programový RED, ktorý má za cieľ, aby sa zlepšila koordinácia medzi tými dvomi procesmi, ale takisto dávame veľkú pozornosť tým novým prístupom, novým nástrojom, ako napríklad Kafi. Stredoafrická lesnícka iniciatíva, to sa týka hlavne Strednej Afriky, alebo Green Climate Fund, ktorý je novým nástrojom, ktorý je veľmi dôležitý. A posledná vec, ktorú som chcel spomenúť, to je Čína. Európska únia a komisia začali sa zamýšľať nad tým, že budú sa zhovárať s Čínou, už trvá viacero e, e, mesiacov, od 2017. máme nástroj, ktorý sa volá BCM, Bilateral Coordination, mechanizmus bilaterálnej koordinácie, ktorého cieľom je riešiť otázky, na ktoré sa sústredí akčný plán FLECT a aj pokiaľ je o Čínu. Neprekvapím niekoho, keď poviem, že rokovania s Čínou sú vždy trochu zdlhavé a nie vždy jednoduché a nemôžeme teda E, tu prezentovať nejaké úžasné výsledky dnes, ale ide o proces, ktorý pokračuje, ktorý stále viac sa uberá smerom k vytvoreniu nejakého trialógu medzi Afrikou, Európskou úniou a Čínou. To znamená, našim cieľom je dopracovať sa sem v prospech Afriky, ale ešte pár informácií Takýto druh prístupu už bol rozvinutý v rámci Komifak, ktorý e, sa týkal Konga, bolo to zo strany Nemecka, fungovalo to pár rokov, snažili sa tu vtedy dosiahnuť nejaké výsledky e, v Stredoafrickej republike v spolupráci s Čínou, ale výsledky neboli žiadne, pretože Čína jednoducho má odmietavé stanovisko, pokiaľ ide o nejaké dohody, ktoré by ju mohli obmedzovať. Takže Myslím si, že e, v tejto otázke sú činenia, myslím, medzičasom stále viac otvorení, predovšetkým pokiaľ ide o výrobky čínske. Máme tu dohody, vidíme nejaké výsledky, takže dúfam, že aj v tejto oblasti sa pohneme dopredu, ale chcem vás uistiť v tom, že my skutočne sa tomuto venujeme a venujeme tomu náležitú pozornosť. Ďakujem. Ďakujem. Dám ešte slovo pánovi Marcele Simu. Nech sa páči a ďakujem vám za zhrnutie. Ďakujem, budem stručný, budeme musieť ísť hlasovať. Ešte posledná vec, ktorá tu odznela. Poprosím do mikrofónu. Tie dva body, ktoré tu boli spomenuté, pokiaľ ide o Čínu, Chcem povedať, čo sme videli v Kamerúne. Tá analýza, ktorú sme my zaznamenali, to sa týkalo iba Kamerúnu, to znamená nie celého toho regiónu konžského. A pravdou je, Európska komisia to aj povedala, že treba s Čínou spolupracovať, ale pokiaľ ide za našu delegáciu, tak tu neboli žiadne kontakty s Čínou. Máme skutočne stav bezvzťahový a je ťažké získať nejaké, nejaké časový harmonogram, pokiaľ ide o stretnutie s našimi naprotivkami z Číny. Takže v tomto kontexte máme takéto vzťahy. Ale spolupracujeme s Vietnamom a s Maléziou. Pokiaľ ide o Kamerun, tam je hlavne Čína, pokiaľ ide o veľkú infraštruktúru, napríklad pokiaľ ide o cesty, to financuje všetko Čína. To sú kapitál z Číny, ktorý to financuje. A zopakujem to, čo tu bolo povedané. Je tu samozrejme e, proces, ťažby dreva, ktorý sa vlastne dostáva cez Čínu e, alebo cez tieto čínske kontrakty a zaangažovanosť Číny tam potom na náš trh. A takisto, čo tu sa povedalo, pokiaľ ide o tie menšie podniky, treba povedať, že Európska únia, treba povedať našim partnerom, a že my sme sa týchto modelov, ktoré my odporúčame, držali a to funguje. A takisto pokiaľ ide o tie monokultúry, ktoré sa tam presadzujú, tak to je presadzované zo strany veľkých podnikov v Európe, takže treba to jasne povedať a treba sa takisto pozrieť aj pokiaľ, na to, aké sú tu určité obmedzenia, pokiaľ ide o podnikovú zodpovednosť a myslím si, že je dôležité, aby sme sa venovali tej téme, to je business a human rights, to znamená ľudské práva, potrebujeme určite záväzné štandardy, aby to dodržiavali tie firmy, ktoré jednoducho sú relokované do Afriky a musia dodržiavať tie štandardy, ktoré máme tu. A ešte tri body, ktoré spomenul pán Minang, pokiaľ ide o zosúladenie red a flektu, to je veľmi dôležité. Druhá vec, Čína, Malézia, Vietnam, ten, to spracovanie dreva, ktoré prichádza z Afriky, a tretí bod, treba sa pozerať nad hranice lesov, musíme sa pozerať na to, aby to bolo skutočne udržateľné, takže musíme ísť týmto smerom. Ďakujem. Ďakujem našim hosťom za prezentáciu tejto štúdie. ďakujem pánovi Marcelesimu za informácie a budeme sa musieť ešte zaoberať týmito otázkami, nejak to skompletizovať, pretože je to veľmi dôležité. Mnohí hovorili, že nariadenie o lesoch nefunguje a mali by sme zistiť, aké sú príčiny Takže treba zistiť, aká je situácia v teréne a nielen na trhu a či tie nástroje sú efektívne. A ešte raz ďakujem všetkým, že ste sem prišli. Ďakujem. Okay, so... Kým sa naši hostia vystriedajú, prejdeme k ďalšiemu bodu, bodu 8, ktorý sa týka eh, prípravy účasti EÚ eh, na výbor OECD pre rozvojovú pomoc. Ide o pomoc eh, jednotlivých členských štátov a potom sme hovorili už aj o tom, že čo predstavujú túto pomoc. Tie usmernenia OECD boli menené. A v dôsledku toho kolegovia si začali klasť otázky, ako výbor OECD pripravuje túto prácu, ako sa konzultuje. A ako sa formujú pozície EÚ v tomto výbore. Práve preto sme pozvali príslušných hostí, aby nás o tom informovali. Je to otázka, e, ktorá sa tu neustále vracia. ktorá sa týka napríklad aj iných oblastí. Na... Takže tu máme pána eh, Martina Pradu z DG DEFCO z komisie, ktorý nám vysvetlí, ako to funguje napríklad ako často sa tento výbor stretáva, ako sa pripravuje a tak ďalej, aby sme mali informácie. Ďakujem. Ďakujem pekne, Linda. Ja sa pokúsim stručne vysvetliť na jednej strane históriu našej účasti v DAKu a taktiež tú právnu legislatívnu situáciu, ktorá teraz panuje. A ako si povedala, aj budem hovoriť o niektorých otázkach, o ktorých sa diskutuje vecne e, v súvislosti s DAKom, e, vrátane výpočtu ODA, pokiaľ ide o súkromný sektor a tak ďalej. Ďalej otázka, ktorá nedávno v tomto výbore bola vznesená v súvislosti s migráciou. Takže mm, začnem trochu históriou. DAC bol založený v 1960 roku. A v tomto výbore bolo vtedy 9 členov, 5 členských štátov, zastúpená komisia, potom USA, Kanada a Spojené e, kráľovstvo, ktoré v tom čase nebolo členom EÚ. Takže išlo o akýsi malý klub bilaterálnych donorov, darcov a práve preto e, my sme plnoprávnymi členmi DAKu a sme plnoprávnymi účastníkmi v DAKu ktorý je osobitnou súčasťou OECD, pomerne nezávislou, sme mali plné členstvo od začiatku. Samozrejme, že sme členmi rovnako ako 20 členských štátov, pretože nie všetky členské štáty sú členmi DAKu, len 20, ako vravím, keďže sme ako komisia, ako donor vstúpili a stali sa členom. Samozrejme, že veľa vecí sa v EU zmenilo, vrátane Lisabonskej zmluvy. Tých 20 členských štátov neboli ochotné byť koordinované, pretože sme rovnakým členom ako oni. My tam zastupujeme komisiu ako donora a nie EÚ ako celok. Takže členské štáty nechcú, aby sme ich koordinovali. V Paríži sme mali viacero zasadnutí, kde sme sa pokúsili vytvoriť nejakú jednotnú líniu v rámci EÚ, najmä keď sa situácia komplikovala, napríklad pred pár rokmi v súvislosti s akceptáciou e, koncesných e, pôžičiek. Ďalej máme bilaterálne diskusie s niektorými členskými štátmi. E, ako vravím, nezastupujeme Európsku úniu v tomto orgáne ako celok, ale skôr vystupujeme za komisiu ako donora. Takže toľko k histórii a k právnemu aspektu. Je tu trošku také vágne, ale radi by sme nadviazali na túto situáciu Myslíme si, že otvárať túto situáciu je veľkým rizikom. Prečo? Pretože po Lisabonskej zmluve sme nadviazali kontakty s členmi a sekretariatom DAKu, aby sme skúmali, či Európska únia sa môže stať plnoprávnym členom ako takým a dostali sme negatívnu odpoveď, takže sa vyhýbame tejto diskusii a pragmaticky sa snažíme nadviazať a pokračovať v tom trende, ktorý je. V podstate väčšina diskusí v tomto výbore OECD, DAC, máme tu rôzne mm, subsidiárne vedľajšie orgány, máme usmernenia, ktoré schvalujeme konsenzom v DACu, ktoré hovoria o jednotlivých druhoch pomoci, ktoré možno zarátať alebo nie ako ODA. Za posledné roky najdôležitejšia diskusia bola technického charakteru. Napríklad išlo o úveroch a koncesných úveroch. Toto prebiehalo tri roky, táto diskusia. Teraz prebieha podobná diskusia o tom, aká časť financovania zo súkromného sektoru môže byť e, započítaná do ODA. Toto sú typy diskusí, ktoré e, tam na tomto fóre prebiehajú. Nejde o politický orgán, ale skôr odborný, technický alebo štatistický orgán. Niekedy sa hovorí o otázkach, ktoré môžu byť viac politického, maj, majú viac politický charakter, napríklad eh, v súvislosti so zmenou usmernení eh, v súvi- a čo má dopad na eh, obranu a bezpečnosť. Tam išlo vlastne o objasnenie usmernení, nie až tak o zmenu. Pokiaľ ide o migráciu, to je iná otázka. Usmernenia DAKu e, v súvislosti s otázkou o, o ute, utečeneckou e, nebol menený. My sme však e, požiadali DAC o kódex, špecifický kódex, aby sa zvýšila transparentnosť v súvislosti s jednotlivými členmi DACu, e, čo deklarujú e, v súvislosti ODA pre migráciu, aby mali, aby sme mali akúsi koherentnosť v súvislosti s jednotlivými deklarovanými ODA pre účely migrácie aby sme sa vyhli tomu, že niektorí členovia tvoria jedno a iní zase iné. Takže aby to bola akási transparentnosť, ale každopádne nedochádza k zmenám v súčasnom usmernení. Ďalej otázky. A viem, že sa hovorilo o, o otázkach informovanosti v rámci výboru. Um, o stanoviskách napríklad komisie, e, ktoré zaujme e, komisia v Paríži. DAC e, zasada mesačne. Všetci delegáti sa teda stretávajú mesačne Nejde o nejaké svetoborné diskusie. Sú tam ročne dve dôležité momenty. Zasadnutie na úrovni vrchového manažmentu v júni, v júli a potom ďalšie zasadnutie ku koncu roka, zvyčajne v novembri. My e, sme sa snažili informovať členské štáty a aj parlament ak na úrovni ministrov prebiehala diskusia, ktorá bola podľa nás politicky významná na to, aby boli všetci o nej informovaní. A my v rade budeme robiť tak naďalej. Dokonca, ak si myslíte, že takýto briefing bude častejšie potrebný, tak budeme tak informovať častejšie. Ďakujem pekne. Takže toto je, ako postupuje komisia v súčasnosti. Myslím, že kolegovia sa hlásia a e, chcú sa pýtať, takže nech sa páči. Kolegyňa Maria Hojbuk. Budem hovoriť po nemecky, dajte si sluchátka. Ehm, äh, Ďakujem pekne za vašu správu. Pokiaľ ide o rozvojovú politiku, sú tu viaceré diskusie o transparentnosti, o inkluzivite, dach. Ale my tu vo výbore sme už zistili, že aj pokiaľ ide o rovinu Európskej únie, je tu deficit. Takže minulý mesiac, keď sme hovorili v komisie o rozvojovej pomoci a platbách, že ako to vyzerá, pokiaľ ide o uplatniteľnosť, ako to vyzerá s novým konceptom totálnej oficiálnej podpory v oblasti udržateľného rozvoja, tak tu vyšla otázka, že ako Európska únia môže tie pozície, ktoré na grémiu tak obhajujeme, ako ich pripravujeme. A bolo tu málo nejakých spätných informácií zo strany komisie. Nie je mi celkom jasné, ani z toho, čo ste povedali vy, pretože ste povedali, že vlastne nehovoríte, alebo nemôžete hovoriť mene Európskej únie ako celku, že hovoríte iba za komisiu, tak som to aspoň pochopila, ale ako potom pripravujete vaše stanoviska aj v rámci komisie, s kým sa rozprávate, koho konzultujete, aké faktory sa tu zohľadňujú pri stanovení vašich stanovísk, ako vyzerajú aktuálne tematické priority v rámci Európskej únie, ako sa potom tieto pretavujú do DAKu a na základe akých kritérií to potom realizujete. Takže to mi nie je celkom jasné. Potom pokiaľ ide otázku tých kritérií v rámci rozvojovej pomoci, čo vlastne aj my v parlamente považujeme za dôležité, pretože máme práva kontroly a nie je mi celkom jasné, že ako sa tu postupuje. Takže Európsky parlament musí vlastne v budúcnosti, pokiaľ ide rozhodujúce procesy, byť zaangažovaní, pokiaľ ide o tieto stanoviská a keď vy hovoríte iba v mene komisie a nie za Európsku úniu ako takú, tak musíme sa zamyslieť nad tým, že akých zástupcov tam pošleme a možno aj nejakého zástupcu z parlamentu, Povedali ste, že nás budete informovať pravidelne pri tých témach, ktoré sú dôležité. V tom prípade vlastne rozhodujete vy, že čo je pravdepodobne dôležité pre parlament a my to musíme iba prijať. Alebo Európska únia by mohlo, možno, možno mohla to trochu inštitucionalizovať, a v praxi by sa to dalo teda urobiť tak, že by tu boli delegovaní za Európsku úniu v rámci DAKu, kde by napríklad pri výmene názorov pred takýmto stretnutím na vysokej úrovni jednoducho tu vo výbore mohli informovať, alebo to bola názorov tu vo výbore, aby sme aj náš názor k aktuálnemu procesu mohli vyjadriť. A aby sme už dopredu vlastne o prebiehajúcich rozhodovacích procesoch boli informovaní, pretože vlastne vždy sa dozvieme niečo iba ex post. A sám ste povedali, že v praxi sa to deje vlastne dvakrát do roka, keď hovoríme o tom senior level, ten high level, stretnutie na najvyššej úrovni, to sa koná iba raz za dva roky. A aj tu vlastne výbor DV by mohlo Európskej komisii predložiť ústne otázky a nejaké možno návrhy na uznesenia, ktoré by sa dali prijať, kde by sme aktuálne stanovisko výboru mohli prezentovať, ale na to by sa to muselo celé institucionalizovať, na to, aby sa to konalo pravidelne, aby sme boli priebežne informovaní a aby sme patričným e, spôsobom mohli prieť aj stanovisko. To znamená, jedna osoba za parlament by mohla byť v mene európskych rokovaní v tej skupine byť teda účastná. A okrem toho by Európska únia v rámci tohto procesu DAC aj v rámci tohto celého reformného postupu mali by sme tam lepšie e, zaangažovať aj občianskú spoločnosť, pretože tie konzultácie s mimovládnymi organizáciami, tieto musia sa takisto konať pravidelne, musia sa konať pred tými rozhodnutiami a musí sa k tomu pristupovať transparentne. Takže pokiaľ ide o túto transparentnosť v rámci DAX, pre náš zelených to je jednoducho už veľké želanie. A a dokumenty musia byť k dispozícii už vopred. To je dôležitý dôvod, prečo to žiadame, pretože nechceme, aby tu boli utajené veci, chceme transparentnosť a musí sa tu ešte viaceré veci zmeniť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Heidi Hautala. Ďakujem pekne za informácie. Ja som si všimla, že ste povedali, že bilaterálne rokujete s niektorými členskými štátmi o nástrojoch súkromnej sféry. A hovoríte, že názory na toto e, sa e, odlišujú, pokiaľ ide o využitie nástrojov súkromnej sféry a taktiež pokiaľ ide o hodnotenie ich prínosu. A aby sme sa vyhli návratu k starému typu pomoci. Takže možno by sme sa mohli dotknúť toho, o aké diskusie tu ide v tejto súvislosti, aké sú najmä tie diskutované otázky, aké sú stanoviska komisie. A ďalšia otázka. <clears throat> Vysokoúrovnivý panel OECD DAC a jeho odporúčania týkajúce sa zmeny mandátu a o spôsobe e, fungovania DACu, pretože požiadal, aby DAC zahrnul do svojej práce iných partnerov. K tomuto by sme radi zistili, či komisia podporuje túto iniciatívu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Myslím, že teraz sa nikto ďalší nehlasí o slovo. Ale predsa pán Vajnenen. Nech sa páči. Áno, Maria sa pýtala na vplyv parlamentu e, na vašu prácu, čiže aké konzultácie e, vediete s radou ministrov pre e, rozvojovú spoluprácu toto by ma zaujímalo. Ďakujem. Taktiež ste povedali, že členské štáty vás neakceptujú ako inštitúciu, ako koordinátora, skôr sa na vás pozerajú ako na donora. Takže e, najprv dám priestor na to, aby ste e, odpovedali na otázky, aby sme mali lepšiu predstavu o tom, že a čoho sa program týka. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Pokúsim sa teda zodpovedať v opačnom poradí konzultácie s členskými štátmi. Ako som povedal, nie je ich veľa. Členské štáty nepovažujú komisiu v rámci DAKu ako orgán, ktorý zastupuje EÚ ako celok, takže nechcú v tomto zmysle diskutovať, ale pred vysokoúrovňovými stretnutiami e, dochádza k výmene informácií v rámci CODEV na technickej úrovni. Ako som na začiatku povedal, totiž väčšina diskusí v DAKu e, má technický charakter. Ďalej, reforma DAKu. Je pravda, že tu bola zaujímavá diskusia o reforme DAKu zo strany komisie my sme podporovali odporúčania vysokourovňového panelu v tejto súvislosti. V následnej diskusii e, nebolo navrhnutých veľa zásadných reforiem zo strany sekretariátu DAKu a tých niekoľko, ktoré boli pomerne inovatívneho charakteru, nezískali dostatečnú podporu členstva. Išlo napríklad o návrh e, hlasovať a nie rozhodovať konsenzom. To, to nezískalo dostatočnú podporu. Ďalej e, porovnávací zoznam tých, ktorí eh, eh, fungujú lepšie než iní. Eh, toto je niečo, v čom my nevidíme problém, ale väčšina členov vrátane našich členských štátov nezastávali tento návrh. Takže to, čo mala byť perspektívna diskusia, vychádzajúca zo správy, sa rozdrobila do viacerých diskusí a vyústila vo výmene názorov, čo je podľa mňa veľká škoda. Nie len preto, že som si istý, že DAK by sa mal zlepšovať a rozvíjať, ale aj z pohľadu budúcnosti DAKu, z pohľadu agendy 2030 bude potrebné e, nadefinovať znovu e, určité pozície. Z pohľadu SDG DAC zostáva skupinou, klubom e, darcov. Z pohľadu diskusie o agende 2030 s Čínou a inými krajinami tým pádom stráca zmysel. DAC a boli tu eh, predložené návrhy aj v súvislosti s Outreach. Ja mm, nie som veľkým optimistom eh, z pohľadu DAKu, pokiaľ ide o akceptovanie nových donorov. Niektorí eh, boli podobného názoru. Pokiaľ ide o súkromný sektor, uvediem príklad opäť ďalšia prebiehajúca diskusia v súvislosti s transformácie a vypočtu ekvivalentu ODA, napríklad záruk v, v súvislosti s plánmi, e, investičnými plánmi. Išlo o pomerne technickú diskusiu nie len s expertmi na finančné otázky, ale aj vývozné úvery. A diskusia sa týkala sadzieb, ktoré by boli uplatnené pri odhadoch ODA. Tie krajiny, ktoré spolupracujú so súkromným sektorom, chceli zvýšiť eh, ODA a iní a toto sa týka niektorých členských štátov. V prvej kategórii sú krajiny ako Francúzsko, Nemecko, ktoré by chceli zvýšiť sadzby LDA. A na druhej strane tu máme krajiny ako USA a napríklad aj Španielsko, ktoré e, nie sú celkom naklonené tomu. Takže toto je klasická diskusia e, v rámci DAKu a nedospelo sa k dohode, bolo viac, predložených viacero kompromisných návrhov zo strany e, organizátorov. A e, boli tu obavy, že by to malo mať dopad na diskusiu o vývozných úveroch. E, diskutovalo sa o tom teda, že uh, aké sadzby sa uplatnia, či troj, štvor alebo 5 percentné sadzby a v akej miere budú zaratávané tie uh, e, ODA. Čiže nie je tu zásadný rozpor, ale nedospelo sa ani k dohode a práve v tomto prípade Španielsko sa nachádza na jednej strane a ostatné členské štáty na strane druhej. Tu išlo o to, že že teda stanoviska členských štátov sa podľa tém e, líši samozrejme. Pokiaľ ide o, o celkovú rozvojovú pomoc. V tejto oblasti diskusia nenapreduje dostatočne rýchlo z viacerých dôvodov, najmä preto, že e, DAC a OSN hovorili o náležitom fóre pre túto diskusiu. TOS je nový koncept, ktorý súvisí s trvalo udržateľným rozvojom z SDG a niektorí boli toho názoru, že tieto diskusie by mali skôr prebehnúť v New Yorku a nie v Paríži. Takže z, pokiaľ ide vecnú stránku, táto diskusia nenapreduje príliš rýchlo, hoci cieľom by um, mohlo byť um, dosiahnuť predbežné výsledky do ďalšieho vysokouroňového zasadnutia, ale pochybujem, že sa nám to podarí, pretože ide o úplne nový koncept, ktorý e, treba vypracovať e, od začiatku. Nejde len o úpravu usmernení v niektorých častiach. Takže veľmi pomaly e, napredujeme e, tu. Pokiaľ ide o pravidelnejšiu výmenu názorov s výborom, a mm, sprístupnenie dôležitých dokumentov. V tomto ja vôbec nevidím problémy, tak môžeme urobiť. E, e, bola tu otázka, ako diskutujeme interne v rámci komisie pred takýmito rokovaniami. Opäť závisí to od e, konkrétnej témy, ale nie je tak veľa útvarov v rámci komisie, ktoré sú zapojené do takéto diskusie, ale niektoré sú. Napríklad, ak sa diskutuje o hovorí sa o štatistických kódoch. Vtedy informujeme DG Home. A vždy v súvislosti s diskusiou, napríklad diskusia o bezpečnosti, to by sme diskutovali z ESVČ a prebiehalo to paralelne s inými diskusiami a museli sme zaručiť určitú koherentnosť v týchto dvoch diskusiách. Ale ako vravím, vo väčšine e, dialogov zapájame jeden alebo viac útvarov komisie, čiže nie príliš veľa. Opäť členské štáty v určitých prípadoch Um, sa nadšene zapájajú. To bolo v prípade bezpečnosti. Ďalej um, v prípade súkromného sektoru si myslím, že tu bolo jedno informačné stretnutie v rámci kodev a keďže išlo o technickú otázku, Išlo skôr o, š- odborníkov na štatistiku, ktorí tomu rozumeli a mali sme šťastie, že predseda pracovnej skupiny pre štatistiku je našim kolegom, takže sme mali možnosť e, získať informácie vopred o tomto a predložiť, vypracovať naše stanovisko. A my vždy radi prídeme sem a e, informujeme vás o tom, ako prebieha naša práca, prípadne predložíme dokumenty aj potrebné. Ďakujem pekne. Mám ešte jednu otázku doplňujúcu. Ak som vás pochopila správne, pokiaľ ide o pozíciu EÚ, nekonzultujete nikoho zvonka, ale formulujete túto pozíciu vo vnútri e, generálneho riaditeľstva DEFCO e, s tými jednotlivými e, jej súčasťami, ale nekonzultujete mimovládne organizácie alebo občianskú spoločnosť alebo nikoho iného zvonka. A pre parlament by mi bolo tiež dôležité, bolo by to, aby parlament bol už vopred zainteresovávaný a nie až Ehm, informovaní, keď už nejaké rozhodnutie padlo. Ďakujem. No, Možno by sme toto mohli zaradiť do programu koordinátorov. Môžeme si to premyslieť zatiaľ. Možno by sme mohli získať program zo stretnutia, aby sme vedeli, aké otázky sú naplánované na diskutovanie. Možno pred júlovým stretnutím my sme mali vysokourovňový panel v novembri a tak ďalej. Takže môžeme rozmýšľať nad tým, ako formou budeme informovaní. Možno by sme mohli zvážiť e, každoročnú informáciu e, z pohľadu ODA. Takže nech sa páči, ak ešte niečo k tomuto chcete dodať. Len povedať, že to, čo ste povedali, s tým plne súhlasíme. Už len komentár k poslednej otázke. Nie, nie je, je to len DEFCO, je to vo vnútri komisie, ak je to potrebné aj z ESVČ. E, a pokiaľ ide o mimovládne organizácie, konzultujeme s nimi. Toho veľa niekedy e, v týchto diskusiách nadnášame aj tieto témy, ale nemyslím si, že by bolo dobre, eh, sme povedali, že sledujú eh, diskusie pracovnej skupiny o štatistike, pretože sú to naozaj veľmi technické diskusie, no ale eh, kedy vyvstala potreba diskutovať o niečom s mimovládnymi organizáciami, nikdy sme sa nepostavili proti. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Mm. Bolo veľmi dobre, že sme e, to lepšie pochopili na základe toho, čo ste povedali k e, histórii, k pozadiu. Dobre, kolegovia, prejdeme teraz k e, bodu 9. Znižujúci sa podiel občianskej spoločnosti v rozvojových krajinách. Máme tu spravodajkyniu eh, Teresa Chimenez Beseril Baria. Bolo veľa pozmievacích eh, návrhov, ale eh, podarilo sa vytvoriť vyše 30 kompromisných návrhov, takže bolo by dobre, pani spravodajka, keby ste nám ich teraz popísali. Ďakujem pekne, budem hovoriť po španielsky. Ďakujem v prvom rade e, poslancom a e, skupinám za spoluprácu na tejto správe 157 e, podmeňovacích návrhov bolo predložených. Ako to už podľa pani predsedníčka, snažili sa zlepšiť aspekty, ktoré som nemohla dostatočne vypracovať ja z dôvodu obmedzenia počtu znakov správy. Ehm, tieto pozmeňovacie návrhy sú všetky konštruktívne. Naša spolupráca bola počas celého postupu veľmi dobrá. Ja som si starostlivo preštudovala pozmeňovacie návrhy. 23 kompromisných eh, návrhov som vypracovala do piatka a myslím, že väčšinu e, toho, čo lezalo kolegom na srdci, sa mi podarilo do textu zapracovať. Napríklad kompromis 13, 2, 17. Do nich som e, zapracovala pozmeňovacie návrhy týkajúce sa dôležitej úlohy mimovládnych organizácií v našich spoločnostiach a zaberám sa tam e, tým, ako podporujú našu spoločnosť Snažím sa tiež e, zohľadniť pozmeňovacie návrhy, ktoré sa týkajú širokého spektra mimovládnych organizácií, ktoré pôsobia v rozvojových krajinách. Kompromis 6 e, sa týka rastúce e, hrozby pre občianskú spoločnosť, ktorá už nemôže dôstojne odvíjať svoju prácu, čo by bolo potrebné to platí pre rozvojové krajiny rovnako ako pre priemyselné. Kompromis 7. Tam sa spomínajú jednotlivé hrozby pre aktivistov. Kompromis 13. Tu mám pozmeňovacie návrhy týkajúce sa stratégie vlád za účelom obmedzenia pôsobenia mimovládnych organizácií, napríklad e, administratívna šikana, ktorá stiažuje prácu mimovládnych organizácií, ktoré potom už nemôžu rýchlo a prúžne reagovať. A teda e, správne e, svoju prácu vyvíjať. Súkromné hospodárstvo, spolupráca s ním, ako jednotlivé, aktéry, ako jednotliví aktéry e, môžu byť zosúladení, aby nedochádzalo, nedochádzalo k zneužívaniu bez toho, aby sa privátna sféra nejako obmedzovala. Kompromis 23. Tam sa spomína, že treba občianskú spoločnosť zainteresovať aj eh, to teda pozitív, pozitívnych eh, podmienení. Eh, toľko stručne ku kompromisom. Zajtra popoludne budeme mať prvé stretnutie tieňových správodajcov. Už mám určité prvé reakcie ku kompromisom zo strany tieňových správodajcov. Ja si myslím, že bude možné sa dohodnúť Som si istá, že sa nám to podarí, pretože e, zo všetkých strán e, som naozaj už od začiatku e, tu vnímala len podporu a ja myslím, že všetci zdieľajú ciele tejto správy z vlastnej iniciatívy. Ja myslím, že je dôležité, aby sa za správu postavila veľká väčšina vo výbore aj na pléne, aby návrhy ktoré sú v strave obsiahnuté, eh, boli, eh, sa mohli prevziať do ďalšej práce. Ďakujem pekne. Eh, ďakujem pekne, kolegovia. Ja vítam v prvom rade túto vyváženú správu a mm, blahoželám pani spravodajkyni. Táto správa je veľmi dôležitá na to, aby ukázala, aké je e, e, tu vlastne prepojenie. Pomocou mojich pozmeňovacích návrhov som sa snažil preukázať, že e, tu nejde iba o problematiku týkajúcu sa rozvojových krajín. Týka sa to žiaľ aj niektorých členských štátov. Táto téma zmenšujúceho sa priestoru pre občianskej spoločnosti je to globálna otázka a EÚ nebude e, dôveryhodná, pokiaľ e, si neuvedomí, že aj ona sama čelí takejto výzve. Tiež som chcel zdôrazniť skutočnosť, že opozičné strany sú tiež dôležité, rovnako ako vlády pre dialog a kooperáciu medzi všetkými stranami. Preto je dôležité, aby sme sa snažili zlepšovať situáciu členské štáty EÚ, e, ktoré spolupracujú s súkromným sektorom, s opozíciou, s, miest, s vládami a miestnymi orgánmi musia sa snažiť o e, zachovanie otvorného priestoru pre občianskú spoločnosť. Musíme podporovať menšiny, e, aj indigénne skupiny a iné zraniteľné skupiny a ich začlenovanie do sociálnych, politických a iných procesov. E, obchodné dohody EÚ by mm, mali e, mať časť, ktorá by sa zaberala práve posilňovaním občianskej spoločnosti v týchto krajinách. Pokiaľ regionálnu spoluprácu, mali by sme e, vlastne sa snažiť o prostredie, ktoré by podporoval rozvoj občianskej spoločnosti, mali by sme podporovať eh, eh, najlepšiu prax a jej šírenie. Je dôležitá spolupráca, pretože určité rozvoju, rozvíjajúce sa krajiny eh, veľmi dobre obhajili priestor pre občanskú spoločnosť a môžu byť teda príkladom pre ostatné a dôležité je tu aj zdôrazniť úlohu súkromného sektora firiem v tejto oblasti. Tie sú veľmi dôležité pri dosahovaní cieľov udržateľného rozvoja a majú dôležitú úlohu. Po, e, spoločenská zodpovednosť podnikov je tu e, e, významnou témou a takisto spolupráca s odbormi a teším sa na spoluprácu s ostatnými tieňovými spravodajcami a teším sa na našu ďalšiu správ, prácu na e, tejto veľmi dôležitej téme. Ďakujem, Mária Hojbuch. Ďakujem pekne Tereze e, za jej prácu na tejto správe a tie mnohé kompromisy, ktoré vypracovala. E, k potrebe tejto e, správy. Myslím, e, k tomu sa, na tom sa všetci zhodujeme, k tomu netreba veľa doplňať. Mimovládne organizácie sú veľmi veľkou súčasťou našej občianskej spoločnosti, našej spoločnosti a je Dôležité, že teda my e, zelení sa vo väčšine kompromisov vidíme, vieme ich podporiť. E, niektoré nábrehy e, pani spravodajkyne v kompromisoch dostatočne odrážajú náš postoj, napríklad úloha súkromného sektoru či situácia vo vnútri Európy. V prvom rade k súkromnému sektoru. Samozrejme, súkromný sektor je dôležitý a má dôležitý príspevok k e, cieľom trvalúžateľného rozvoja a zodpovednosť, aby e, tieto išli správne smerom, to je bez pochyby tak, ale vieme, že e, pôsobenie súkromného sektora môže byť aj problematické a plné rizik, takže na medzinárodnej úrovni je potrebné zaviesť potrebné mechanizmy, aby firmy boli zodpovedné za svoje konanie. Keď sa to ponechá iba na dobrovoľnosť, nedostaneme sa ďalej. A potom, pokiaľ ide o e, ten e, priestor e, pre konanie, Často počúvame, že firmy zaujímajú postoj voči aktivistom, E, ktorý je naozaj zastrašujúci. snaží sa ich umlčať. E, poznáme mnohé prípady snahy na, o, e, o, o násilie, o zastrašovanie. Dokonca je to niekedy spojené s vraždami. A tieto firmy, ktoré porušujú ľudské práva, pokiaľ nemôžu byť za to zodpovednosť, tak naše úsilie ide vždy na prázdno a preto nie je radikálne žiadať o záväzné pravidlá. Je to celkom logické, preto čo môžeme e, celosvetovo pozorovať. Nemôžeme dovoliť súkromnému sektoru, aby e, sa z tejto zodpovednosti e, vyvliekol. To by bolo naozaj vysielanie nesprávnych signálov. Takže silné medzinárodné dohody v tejto oblasti sú potrebné. A treba tu mať minimum uh, už tých hracích pravidel, ktoré by platili pre všetkých. A stručne eh, k teda eh, oblasti pôsobenia pre, Európy, spomen, pre Európu. Spomínam si našu prvú rozprávu približne pred mesiacom. Več, veľa kolegov z viacerých skupín volalo potom, aby sme sa zaoberali aj priestorom občianskej spoločnosti v Európe už v tejto správe. Ide o našu vlastnú dôveryhodnosť a kolega Fronzulica to pred chvíľou veľmi dobre vysvetlil. A teda padol aj návrh, že by sme mali zmeniť e, názov správy a že by sme sa mali o tom snažiť na konferencii predsedov aktu, aby sme pokryli aj e, veľmi aktuálny e, problém tohto správu, ale žiaľ, z týchto kompromisov teraz nie je celkom jasné, aký je postoj spravodajkyne v tejto oblasti e, k tomuto návrhu, ktorý sme nadniesli na e, zasadnutí. A prečo sa nemôžeme venovať situácii v Európe? Prečo Európsky parlament e, takto vážnu tému sa snaží vytesnať a zaoberať sa iba tým, čo je za našimi hranicami, čo sa deje na juhu a nezaoberať sa situáciou u seba doma. Ďakujem. Nikto ďalší nie je zapísaný na mojom zozname? Ehm, je tu pán Vasario Pento, eh, eh, pani Vasario Pento eh, z Európskej komisie. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne pani spravodajkyni za túto správu, ktorú veľmi vítame. Je veľmi aktuálna, venuje sa jednej z veľmi významných otázok, s ktorými sa zaoberajú e, e, organizácie občanskej spoločnosti a zaoberá sa aj prácou, ktorá už bola odvedená v tejto oblasti. Občianská e, spoločnosť E, e, vlastne čelí tomuto e, problému. My sme zverejnili správu občanskej spoločnosti 28. apríla, kde zdôrazňujeme všetkú prácu od prijatia komunikácie občianskej spoločnosti v partnerských krajinách v roku 2012. A, a tento týždeň je minulý týždeň 19. júna rada prijala závery, ktoré e, zdôrazňujú silný záväzok EÚ podporovať občianskú spoločnosť a venujeme sa aj obavám, e, pokiaľ ide o zmenšujúci sa priestor občianskú spoločnosť v mnohých krajinách a e, voláme tam aj potom, aby EÚ e, sa venovala tejto otázke na svojom území a ide tu aj o záväzky EÚ a členských e, štátov, aby podporovali otvorný priestor pre občianskú spoločnosť, inkluzívny prístup a transparentnosť e, v rozhodovaní na všetkých úrovniach. A e, Myslíme si, že teraz správa je veľmi dobre koncipovaná a ukazuje obavy Európskeho parlamentu v súvislosti s touto dôležitou témou, takže ďakujeme vám veľmi pekne za túto príležitosť. Ďakujem eh, Andrea, Andreu Rossi eh, z SBČ je tiež prítomný. Nech sa páči, ďakujem pekne. Ja uh, nemám toho veľa čo dodať, pretože kolegyňa Zdevko spomenula ten najaktuálnejší vývoj, obzvlášť závery rady, ktoré znovu potvrdili záväzok EÚ záväzok členských štátov podporovať e, občanskú spoločnosť teda v rámci e, SVČ. Preto vítame aj e, správu parlamentu na túto tému. Ďakujem pekne. Ďakujem, Tereza. Chceli by ste zareagovať k tomu, čo zaznelo? Áno, ďakujem pekne. za účasť na diskusii. Ja sa môžem pripojiť k tomu, čo e, teraz spomenuli kolegovia. E, ja myslím, že v kompromise 12 práve e, načrtávame túto tému, že je to otázka, ktorá je aktuálna na celom svete. Eh, že to musíme vnímať eh, globálne. A taký bol aj môj prístup eh, pri koncipovaní tejto správy a väčšina pozmeňovacích návrhov vyšla práve týmto smerom. Nechceme tu vypichovať jednotlivé krajiny. Vieme presne, na aké krajiny ste sa vzťahovali vy. Hovoríte to aj v kompromise 12 že je to e, všeobecný e, problém a potom lokálna stratégia. Aj tam e, chceme spomenúť, že tu ide o globálnu úroveň. Na mnohých miestach hovoríme, že je to celosvetový problém, nechceme mm, sa vzťahovať na jednotlivé krajiny. Ja som sa snažila v tejto správe sústreďovať na rozvojovo-politické témy. My nie sme výbor líbe, Ehm, aj spolu s podporom pre ľudské práva spolupracujeme. Aj oni e, súhlasili s týmto názvom. Je veľa organizácií, ktoré si naozaj želajú, aby sme sa sústredili na ich problémy, e, tak ako sme to spomenuli v kompromise 13 pokiaľ ide napríklad o násilie, e, rodové násilie, cenzúra, obmedzovanie prístupu k internetu a tak ďalej. A keď toto všetko e, zohodneme, tak sa vlastne e, budeme obracať na vlády, neštátnych aktérov, ktorí by tieto hlasy chceli obmedzovať ak by sme chceli vytvoriť e, nejakú správu k iným krajinám, treba e, vytvoriť e, osobitnú správu z vlastnej iniciatívy. My sme to definovali takto. Ak treba ešte nejaké veci dať do rovnováhy, môžeme sa o to pokúsiť zajtra na zasadnutí tieňmi spravodajcom. Ja som naozaj otvorená pracovať ďalej na tejto téme. Ďakujem pekne pani spravodajkyni. Diskusie E, budú prebiehať ďalej a e, v auguste po letnej prestávke budeme o tejto správe hlasovať na výbore. Dobre, teraz prejdeme k nášmu poslednému bodu dnes na programe. Bod 10. E, otázky. Ja teraz nebudem čítať túto otázku, ale tá sa číta, týka hladova, hladomoru v viacerých afrických krajinách a v Jemene. Čoraz častejšie počúvame e, správy o tom, že pomoc sa nedostane tam, kam by sa mala. Pani kabinára Andrula je prítomná. Aj teraz ďakujem vám pekne, že ste prišli medzi nás. Ďakujem pekne. Ja mám špecifické otázky k Somálsku, ale e, spomeniem ich až e, potom, e, ako sa vyjadrite vy. Nech sa páči. Využite, prosím, mikrofón. Pre tlmočníkov samozrejme aj pre nás. Uh, Dotknem sa niektorých tém, ktoré sa týkajú hladomoru, ale v stručnosti od posledného razu, čo som bola tu, vtedy sme hovorili o skutočnosti, že žiadané finančné prostriedky, už tu došlo k pont financovaniu, znížila sa miera zdrojov zo strany donorov a teda uvedieme, čo sa medzičasom udialo. Od posledného razu e, komisia posilnila významne financovanie reakcie na hladomor a v súčasnosti vlastne tie financie sú na úrovni jednej tretiny toho, čo sme žiadali. A ako som povedala aj naposledy, pokiaľ ide o reakciu na tieto hladomory, nejde tu iba o financie, ale takisto aj o prístup pomoci, riešenie prapríčin hladomoru a riešenie regionálnych dopadov to rozpracujem neskôr, pretože sa to týka celého regiónu častokrát a takisto je tu aj potreba zvýšenej koordinácie medzi všetkými hráčmi v teréne. Viem, že chcete vedieť, prečo a ako a koľko komisia a členské štáty dali, ako reagujú. Takže, pokiaľ ide o komisiu, my sme reagovali my sme alokali za 2017 668 miliónov, 300 miliónov je humanitárna pomoc a 370 miliónov je rozvoj. Jemen 116 miliónov, Južný Judan 146 miliónov, Somália 199 miliónov a Nigéria 207 miliónov. Keď hovoríme o hladomoroch, Treba sa pozrieť na regionálne dopady, napríklad Južný Sudán, ten juhosudánsky konflikt a hladomor vyprovokoval to, že 2 milióny občanov tejto krajiny muselo ísť do susedných krajín, takže reagujeme aj na tieto regionálne dopady takýchto krízových situácií. A pokiaľ ide o regionálne dopady, Máme 400 až 447 miliónov humanitárnej pomoci, nie len do tých krajín, o ktorých hovorím, ale na to, aby sme pomohli utečencom, ktorí utekajú preto situáciu v týchto krajinách. Takže tých 447 do Južného Sudánu, to je 200 miliónov, Africký roh 142 a Čad 105 e, miliónov. Samozrejme, členské štáty reagovali takisto finančnými prostriedkami do týchto situácií. Je to na úrovni 736 miliónov zo strany členských štátov. Takže, ak komisiu humanitárna a rozvojová pomoc plus členské štáty, ak to dáte dokopy, tak celkový príspevok je 1,4 miliardy, čo je zhruba 60 celej humanitárnej reakcie. takže urobilo sa veľa. A ešte poukážem na Ugandu. Bola som v piatok minulého týždňa. Mali sme summit Solidarity pre Ugandu, kde komisia bola zastúpená zo strany komisára Stylianidisa, kde žiadal vo svojom mene, ako aj za komisára Mimicu, 85 miliónov na to, aby sa reagovalo na potreby pomoci Ugandy, pokiaľ ide o vysporiadanie sa s z Južného Sudánu. Za posledný rok máme viac ako 800 tisíc juhosudančanov, ktorí ušli do Ugandy a táto konferencia pre solidaritu tam bolo 300 65 miliónov dolárov, ktoré sa žiadali na to, aby sme pomohli tejto krajine, aby sa vysporiadala s tou čečenskou krizou, z čoho dve tretiny prišli z Európskej únie a 95 miliónov teda došlo, je to v dolároch, 85 miliónov alebo 95 miliónov dolárov je za Európsku komisiu a 195 zo strany členských štátov ak sa pozrieme na to, že aké sluby tu máme zo strany ostatných prispievateľov, je zaujímavé uvedomiť si, že Kanada pomôže Katar, Japonsko, tie sú zhruba na úrovni spolu 10 miliónov, potom máte Južnú Kóreu, Norsko, to je zhruba 5 miliónov, takisto aj India, dokonca aj africké krajiny ako Gabon, Kenia, Dokonca aj Somália súbila, že pomôže Ugande. Čína slúbila iba pol milióna. Takže aj v týchto špecifických situáciách, to je ten najnovší situácie, kde máme juhosudančanov, Ugande a ostatných učencov, tak Európska únia a komisia plus členské štáty zareagovali dvojtretinovou pomocou. A pokiaľ ide o posilnenie nášho úsilia v re- reakcii na tieto problémy v porovnaní s tým, čo sme pôvodne vyčlenili, napríklad čat, a sme slúbili 105 miliónov, z čoho 90 išlo do Nigérie a africký roh, tam sme mali pôvodne vyčlenených 82 miliónov, po februári, marci už to bolo 65, z čoho 100 išlo do Južného Sudánu a 65 do Somali, e, Etiópie a Keni. A pokiaľ ide o Jemeň, tam v apríli komisia ohlásila dodatočných 70 miliónov. Takže boli tu alokácie na začiatku roka a potom sme ešte doda- dodatočne posilnili tie vyčlenené prostriedky. Ďalšia vec, ktorú som chcel spomenúť, je, že kto ešte reaguje na tieto situácie, treba sa pozrieť. Pozrime sa na Jemen, príspevok neeurópskych členov, 350 miliónov, 80% dala Saudská Arábia, a Spojené štáty americké v Južnom Sudáne zase neeurópsky donory, to bolo zhruba 760 miliónov, z čoho hlavní prispievateľe sú Spojené štáty americké, v Somálsku 300 miliónov z, z neeurópskych prispievateľov, polovica z toho z USA a v Nigerii 270 miliónov dokopy a USA je hlavným donorom. Myslím, že to je všetko. Ak sú otázky, doplním. Áno, mám otázku. Konkrétne o Somálii, Somálsku, Somaliland. Máme tu viacerých členov z tejto diaspory, ktorí žijú v mojom volebnom okrsku. Jeden z nich navštívil nedávno Somaliland a povedal mi o hrozných informáciách. Vypukla tu cholera, je tam ne je tam hladomor. Viem, že Somaliland je zvláštny územný celok v rámci štátu Somálii, ale nie je uznaný ako nezávislý štát, napriek tomu, že sa o to snaží. Pomoc sa teda nedostáva do tejto časti. Teda nad rámec tej pomoci pre Somáliu, ako robíte, aby sa tieto peniaze dostali skutočne tam, kde to je treba. Kontrolujete, kam tá pomoc ide v rámci Somalilandu? to sa týka ostatných krajín. V každej krajine máme detailnú analýzu toho, kde sú tie najväčšie potreby, hlavne pokiaľ ide o choleru, v Somálii vo všeobecnosti. Tie čísla, ktoré máme, hovoria o tom, že zhruba 50 tisíc ľudí sa nakazilo, hlavne teda vo vidieckých oblastiach, ale je to v, celej Soma, v celom Somálsku takto a v Somalilande vieme, že tu je navýšená miera prípadov cholery a zvažujeme, ako zareagovať. Máme program zhruba 4,5 milióna v rámci UNICEFu, kde sa snažíme riešiť túto otázku. Takže my pozorujeme pozorne, kam tie peniaze idú a kde treba zareagovať patričným spôsobom. A pokiaľ ide o choleru na strane Etiópie, tam takisto je narastajúci prípad, počet prípadov, také máme signály, že situácia sa tu zhoršuje, ale zo, na etiópskej strane Etióp, občania Etiópie to nezavia, nenazývajú to cholerou, nazývajú to akútnymi hnačkami a snažia sa riešiť tieto prípady. Možno by bolo dobré, máte viaceré čísla, možno by ste nám ich museli poslať. Takže Zaujímalo by nás, že prečo sa to takto deje, prečo iba tretina tých potrieb bola pokrytá a vysvetlite nám, že prečo to nazývajú hračkami, prečo to nenazývajú cholerou. Takže k tomu Somalilandu sa ešte môžeme vrátiť. Áno, neviem, či máte konkrétne informácie, aby to skutočne zaujímalo, že kam tie peniaze idú, či to ide do mimovládnych organizácií, pretože vláda Somalilandu má ťažkosti spolupracovať s globálnymi inštitúciami, pretože nie je uznaná a somalská vláda zasa nevychádza ústretí Somalilandu, takže ako treba postupovať, aby sa ľuďom, ktorí majú problémy, do, poskytla pomoc. Chce sa ešte niekto iný niečo spýtať? Dobre, takže nech sa páči. Ďakujem pekne, pokiaľ ide o to, ako sa tie peniaze dostávajú a kam idú. Máme tu viaceré mimovládne organizácie v tom regióne, ktoré majú vlastne prístup priamo k ľuďom, populácii. Snažíme sa osloviť tých, ktorí majú kapacitu zabezpečiť pomoc. A je tu dohoda, že pomoc sa môže sprostredkovať v celej Somálii, ale je úplne jasné, že niektoré regióny sú horšie prístupné ako ostatné, avšak Poskytujeme túto pomoc, ako som už povedala, hlavne v Somalilande. Ak si to správne pamätám, tak práve Červený kríž, ktorý pomáha prístupe k tejto krajine. Máme tu jasné zmapovanie toho, že kto má prístup kam. Which uh, particular response, whether it's uh, food or... Uh... Pokiaľ ide o dodávky potravín alebo ostatných fóriem pomoci. V Somálsku, takže sa vychádza z toho, že je to veľmi komplexná situácia a musíme urobiť viac na to, aby sme to koordinovali. Máme tam tým zhruba 40 mimovládnych organizácií, ktoré spolupracujú aj s vládou. Robí sa teda to mapovanie, aby sa identifikovali jednotlivé oblasti problematické, aby sa tá pomoc dostala skutočne tým, ktorí to potrebujú. Pokiaľ ide o tretinovú reakciu, ktorá bola vyčlenená vo financiách, to je samozrejme problém. Avšak, nakoľko nemáme prístup k všetkým oblastiam a nakoľko v niektorých situáciách ešte stále prebiehajú konflikty, napríklad v niektorých častiach Nigérie, You would need the one or one and a half billion, which is uh, what... Um... Potrebujete tú miliardu, miliardu a pol, čo je vlastne súčasná reakcia na tie jednotlivé hladomory. Ak máte prístup všade a ak dokážete teda zabezpečiť financovanie všade. To je teda ideálna situácia, ale nakoľko sú tu problémy, pokiaľ je dodržiavanie a prístupových miest, pretože sú tu vojenské konflikty. Bude sa vyžadovať ešte viac peňazí, ale takisto mám aj údaje za jednotlivé konflikty. Je to zhruba 30 až 50 pretože tie najnovšie sluby, ktoré tu máme, prísluby, to sa pohybuje teraz na tejto úrovni. A ešte jedna vec, ktorá je zaujímavá, aby sa to spomenulo, čo ešte robíme, keď my poskytujeme napríklad potravinovú pomoc, tak sa snažíme robiť všetko, aby ľudia tam, kde to je možné, mali možnosť rozvoja nejaké možnosti zarobiť si, aby neboli totálne závislí na humanitárnej pomoci. Napríklad Nigéria, FAO distribuovalo z, z osivo pre 2 milióny ľudí, na to, aby títo mohli si niečo zasadiť. A títo ľudia takisto dostávajú potravinovú pomoc, aby neskonzumovali toto osivo. Takže máme dvoj rýchlostný prístup. Učíme ich, kde sa dá sadiť, aby to teda nezjedli aby to nebola totálna závislosť na tej potravinovej pomoci. A ešte ďalšia vec, ktorú robíme, všetky tieto prostriedky, ktoré som spomenula, takisto odzrkadľujú to, čo robí rozvojová pomoc. Spolupracujeme úzko, aby sme zistili, kde sa situácia možno zastabilizovala, kde nie a kde sú ešte nejaké oblasti, kde sa ľudia už môžu vrátiť. aby potom tie disponibilné financie pomohli vybudovať tú infraštruktúru, ktorá bola v podstate zničená. Ide o školy a nemocnice. Takže neriešime to iba teraz, ale aj z dlhodobého hľadiska. Takto postupujeme. Ďakujem, povedali ste nám už skutočne veľa pošlete nám ešte tie informácie mne pre, o Somalilande, to by ma zaujímalo, že kde tie peniaze idú. Dobre, ďakujem za informácie, budeme to sledovať, budeme žiadať našich ministrov našich krajinách, že čo robia. Prejdeme teraz k bodu 11, bod rôzne, nie sú tu žiadne oznámenia. Nie, takže ďakujem pekne, ďalšie zasadnutie bude 12. júla. Nie, pondelok o pol 8 bude sa tam hlasovať a potom 12. júla. Bude to celodenné 13. júla iba do poludnia. Ďakujem pekne, ďakujem tlmočníkom. And um, you'll see you all next Monday in Strasbourg. Thank you.